So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem Vážení kolegovia, do obeda sme mali hlasovací maratón a po obede sa dostávame k dôležitým témam. Bod 14, plán prechodu na konkurencie schopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 Ide o dlhodobý scénar EÚ na ochranu klímy a pre nízkouhlíkové hospodárstvo. My sme sa rozhodli, že k tomu vypracujeme správu. Bude sa hovoriť o stanovisku parlamentu. Máme spravodajcu, ide konkrétne o Chrisa Davisa. E, on predložil pracovný dokument a presne o ňom dnes budeme diskus- diskutovať, ale najskôr dostane slovo spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že máme príležitosť o tom hovoriť. Nie je nás tu veľa poslancov, ale hlasovať sa bude na výbore a v pléne e, na začiatku budúceho roka mohla by to byť najdôležitejší bod e, tohto e, obdobia. Ide o to znížiť e, emisie o 80 do roku 2050 v Európe. Tie milníky na ceste napríklad zniženie o 40 v porovnaní s 90 rokmi v roku 30, 2030 a o ďalších 10 o 10 rokov neskôr. Uh, sú rôzne parametre, ktoré boli schválené a predložené radou a vlastne potvrdzuje to to, čo povedal e, medziparlamentný e, panel, teda, že je potrebné znižiť emisie o 80 do roku 2050, ale napriek všetkým týmto dokumentom e, Zatiaľ je iba jediný cieľ EÚ a konkrétne 20 do roku 2020. Ak cestovná mapa bude schválená, tak e, je, bude možné, e, aby komisia predložila nové politické nástroje a tie zmenia celkový náš prístup. V súčasnosti tento dokument sa dostal do závozu na rade a ak parlament podporí túto správu, tak to bude pekné gesto, ale Nebude to mať obrovský politický význam, pretože v konečnom dôsledku rada sa musí vyjadriť a schváliť to. Ale ak by to parlament odmietol e, v nadväznosti na e, to, čo sa stalo v júni, a povedali by sme, že nechceme ísť touto cestou, tak e, by to nezastavilo radu, na čo to potom celé robíme. Celé by to podkopalo tú stratégiu EÚ na boj proti klimatickým zmenám. Musíme si položiť dve otázky zjavné a um, sú za mnohými politickými rozhodnutiami tak poslancov tohto parlamentu ako ministrov. Poprvé, sme naozaj presvedčení, že väčšina vedcov na svete má pravdu keď hovoria, že sa e, otepluje klíma kvôli ľudskej činnosti a to tempom, ktoré je nebezpečné pre budúce generácie na tejto planete. Ak si to myslíme, tak potom by sme mali byť veľmi znepokojení, pretože v minulý rok 2010 emisie e, stúpli o zhruba 6 To je najrychlejší zaznamenaný rast vôbec. No a keď si spomeniete na medziparlamentný klimatický e, panel, on e, povedal, že e, treba spomaliť nárast do roku 2015 a stabilizovať úrovne, tak zdá sa, že nemáme najmenšiu nádej dosiahnuť tento cieľ. A teda nárast teploty o viac ako 2 stupne, možno o 4 až viac v nadchádzajúcich storočiach sú pra- pravdepodobné. Ak budeme takto pokračovať, tak e, zatiaľ e, e, nie je vôbec jasné, kedy tento nárast teploty sa skončí, ale nie všetci ministri ani nie všetci uh, voliči súhlasia s týmto vedeckým názorom a ja som rád, že uh, aj uh, kolegami sme diskutovali, e, boli aj rozposlané e, e-maily na našom výbore, e, aspoň sa tá diskusia rozprúdila. A druhá otázka. Ak nie je medzinárodná dohoda, tak budeme konať sami. Je to tzv. polská otázka, ak e, e, Čína bude každý týždeň budovať novú elektráreň na uhlie, má vôbec zmysel, aby sa s tým prestalo v Polsku? Ja by som povedal, že je to naozaj v záujme EÚ investovať do nových technológií a e, znižovať emisie z Eh, odvetvia, eh, ktoré vyrába energiu. Áno, Čína ešte stále eh, buduje takéto elektrárne a ich emisie stúpajú a to isté platí napríklad aj o Indii. Ale platí aj to, že Čína je teraz najväčším investorom do obnoviteľných zelených technológií a 5 sa zakladá na rozvoji práve týchto technológií. Môžeme si dovoliť zastaviť náš vývoj. E, budúcnosť to nie sú e, elektrárne na uhlie o 20-25 rokov. My e, všetci vieme, aká má byť budúcnosť, no práve nízkouhlíková. A mm, myslím, že sme trošku už začali meškať pri slnečnej energii, ale nemyslím si, že by sme si to mohli dovoliť ešte druhýkrát. krát pri e, boji proti klimatickým zmenám práve výroba energie je veľmi dôležitým odvetvím, pretože 60 e, emisí pochádza práve z tohto sektora. Ale v Európe je zatiaľ veľká neistota v tomto odvetvi a dosť neochota investovať, pretože my nedávame jasné signály. E, Európske združenie výrobcov elektriny vypracovalo svoju vlastnú cestovnú mapu a e, tie ciele sú podobné ako tie, ktoré navrhuje OSN IPPC. A len fakt, že predložili e, sam, svoju cestovnú mapu, dokazuje, že je realistické e, dosiahnuť takéto zníženia a stanovili dve kritéria. Ak to sa má dosiahnuť, tak treba urobiť dve veci. Poprvé, e, využiť všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii a e, neobmedzovať sa, e, nez, nezrieknúť sa e, jadrovej energie alebo zachytávania a skladovania uhlíka. Pozrieme sa na Rakúsko. Oni sa už veľmi opierajú o obnoviteľné zdroje energie. Takže tým by sme sa mali inšpirovať. A druhá vec, o ktorej hovorí toto združenie, je, že musíme e, dosiahnuť to, aby európsky systém obchodovania s kvotami fungoval. E, cieľom ETS bolo o zníženie emisie o 1,70 niečo percenta ročne pre tie podniky, ktoré sa na tomto obchodovaní e, zúčastňujú ale e, išlo o to e, vlastne podporovať nízkouhlíkové technológie, ale signály nie sú dostatočné. Mm, nestačí to priemyslu. Priemysel hovorí, že teda, keď sme hovorili o ETS pred troma, štyrmi rokmi, tak sme e, očakávali, že minimálne 30 eur bude stať tona uhlíka, nie 14, 16. A očakávali sme istotu a teraz e, vôbec nie je isté, či e, sa tá cena uhlíka do roku 2025 zvýši. Musíme konať a výrobcovia samotní hovoria, že musíme konať. Hovoria, že ak zvýšime cenu e, tony uhlíka tým, že vyčleníme isté kvóty a sprísnime strop a e, sprísnime aj ciele, aby to presiahlo 1,74 tak potom samotný trh vyšle správne signály a bude e, poháňať investície. Priemysel nehovorí, že teraz treba sprísniť e, stropy, ale mali by sme aspoň rozhodnúť, kedy to spravíme v roku 2020, 2025 možno dokonca 2030. Jednoducho musíme o tom e, rozhodnúť a verejne to prehlásiť, aby sa podľa toho mohli e, uskutočňovať investície. Oni budú potom môcť byť ambicioznejší, čím viac času bude. Takže toľko z mojej strany. E, svet sa mení, to, ako e, budeme spravovať hospodárstvo, sa zmení v nadchádzajúcich desaťročiach. Budú tí, ktorí e, vyhrajú a tí, ktorí prehrajú. Niektoré krajiny budú výťazmi, niektoré budú porozen, porazenými. A tak ako to vyzerá v súčasnosti, ak nebudeme investovať oveľa viac, ak nevyšleme správne signály, ak nevybudujeme správne štruktúry pre podniky, aby mohli investovať, tak budeme medzi porazenými. A to si nemôžeme dovoliť. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Chris. Ďakujem pekne, Chris, za tento úvod. Naozaj to bolo veľmi angažované, odhodlané. V mojej politickej skupine bol prejavený veľký záujem o miesto teňového spravodajcu. Mnohí kolegovia e, prejavili záujem o túto cestovnú mapu na rok 2050 a Linda to nakoniec vyhrala a bude teda spolupracovať s Chrisom eh, Davisom. Chris povedal, že je to asi najdôležitejšia správa z vlastnej iniciatívy nášho výboru. Sú aj iné dôležité témy, ale hneď pochyb o tom, že je to možno je jedna z najvzrušujúcejších správ. My totiž to eh, často máme teda nemáme často správy, ktoré sa pozerajú tak ďaleko do budúcnosti. Také vizionárstvo je v politike zriedkavé, väčšinou ide o riešenie ad hoc problémov a my hovoríme možno o nejakom pláne na nadchádzajúcich 10 rokov a to už je dosť odvážne a tentokrát sa pozeráme až do polovice tohto storočia. Ja myslím, že je to správne a dokonca potrebné pretože eh, je tu dynamika, ktorá nie je zanedbateľná v súčasnosti a potrebujeme dlhodobý scenár na to, aby sme tento eh, vysoký cieľ dosiahli, teda obmedziť nárast eh, teploty na maximálne plus 2 stupne. A vieme, že rastie počet počet obyvateľov na svete, e, rastie dopyt po nerastných surovinách, po energiách v tomto desaťročí a v budúcom sa to ešte navýši. A preto naozaj treba uvítať to, že EÚ, treba dokonca povedať, že aj USA majú e, víziu až do roku 2050 a vieme, že sa trošku váha s investíciami. E, napríklad e, jadro, tam sú investičné cykly, ktoré trvajú 30 až 50 rokov. Tie, ktoré sa e, dnes budujú, elektrárne budú ešte stále v prevádzke v roku 2040 do konca 2050, takže musíme mať jasno v tom, akým smerom sa politika chce uberať. Čo mm, pred čím bude stať hospodárstvo, ale aj celá spoločnosť. A ide o to, aby sme sa čas, včas vedeli na to pripraviť. Máme e, e, správu Stern, o ktorej sme už diskutovali a záver bol jasný. Skore investície e, budú lacnejšie a účinnejšie ako príliš neskore preorientovanie a myslím, že do roku 2020 to je ten rozhodujúci moment, či sa nám to e, podarí e, znížiť e, tieto emisie, či aj to obchodovanie niečo naozaj zmení. Keď sa pozrieme na dokument komisie, tak v podstate ide o 3-4 veľké odvetvia. Energetický sektor, ten by mal byť skoro bez emisí CO2 na to, aby sme tento cieľ dosiahli. Potom priemysel musí taktiež musí znížiť e, emisie. Potom e, doprava taktiež musí výrazne prispieť a budove, budovy tam by to mohlo dosiahnuť až 91 bez emisí CO2, čo znamená skoro všetky budovy bez e, emisí alebo dokonca s pozitívnymi emisiami. Doprava vieme, že e, dízlové motory aj benzínové musia byť nahradené elektrickými alebo vodíkovými. Eh, možno, že dovtedy budú aj nejaké nové pohony a eh, čo sa týka výroby eh, energie, tak tu sú k dispozícii obnoviteľné zdroje, ale tu sa už povedalo, že možno, že aj jadrová energia by nemala byť úplne zavrhnutá, pretože celý cyklus je bez emisí teda bez, e, celý cyklus nie je síce bez emisí CO2, ale výroba jadrovej energie áno. Takže e, v podstate ide o novú priemyselnú revolúciu. Budú výťazí aj porazení, budú e, možno isté odvetvia, ktoré zaniknú, ale mnohé, ktoré budú posilnené, alebo dokonca sa nové aj vytvoria. A myslím, že by sme mali venovať pozornosť aj tejto konverzii, ako to môže politika vyvážiť. My chceme čo najviac výťazov a čo najmenej porazených v konečnom dôsledku a ehm, naozaj na to potrebujeme všetky politické nástroje, aby bola možná kompenzácia, stimul, e, stimuly Musíme vytvoriť e, nové pracovné miesta, nové kvalifikácie, ktoré ešte v súčasnosti nemáme. Európsky sociálny fond musí zohrať dôležitú úlohu. potom potrebujeme aj miliardy z regionálneho fondu, hlavne pre e, veľké e, mestské aglomerácie. A e, potom budú tí, ktorí budú trpieť kvôli tomu prechodu, hlavne preto, že to bude e, stáť veľa peňazí, takže možno, že aj energetická chudoba je téma, o ktorej by bolo dobre diskutovať. E, pri tejto vízii na rok 2050 by bolo dobre opísať tie e, medzi stupienky, ako to bude v roku 2030 a 40 a to by ma zaujímalo. Máme rámec do roku 2020 a teraz je na čase, aby sme už rozhodovali o tom, ako to pôjde ďalej po roku 2020. E, pozriem, pozerám sa na e, kolegu Sizela, ktorý je z priemyselného výboru a my by sme, naš dva výbory by mali spolupracovať. Musíme hovoriť o cieľoch pri obnoviteľných zdrojoch energie do roku 2030 aj e, pri energetickej účinnosti. Tu bude gestorským výborom práve výbor ITRE a budeme spolupracovať. A ešte spomeniem dve veci siedmy rámcový program musí pomôcť. Zatiaľ e, sa vynakladá málo prostriedkov na obnoviteľné e, zdroje energie, napríklad e, pri geotermii, veterných parkoch na mori napríklad. No a potrebujeme taktiež správne cenové signály. Chris už o tom hovoril, cena tóny uhlíka 7 alebo aj 16 eur. To nestačí. Naozaj musíme vyslať správne cenové signály, pretože to potom vlastne vyvolá tie správne investície. A ešte chcem hovoriť o eh, presune výroby Európa nemôže čakať, čo sa týka zelených technológií, ale máme predsa len odvetvia, ktoré sú eh, kvôli tomu v ťažkostiach, eh, tzv. únik uhlíka, pretože e, partnery inde na svete sa nemusia riadiť tými istými štandardmi, takže musíme mať e, kompenzačný mechanizmus, aby e, niektoré naše odvetvia netrpeli a iné neboli zvýhodnené. To všetko sú naozaj dôležité témy a vidím, že máme dlhý zoznam rečníkov. Najskôr pani Sizeli. Hvala lepa, gospod predsednik. Tokrat imam... Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že teraz je moja úloha trošku iná ako pri tom uznesení o klimatických zmenách. Ja teraz nezastupujem výbor pre priemysel, ale som tieňovou spravodajkňou našej politickej skupiny. Celkovo súhlasím s tým, čo povedal spravodajca, že tento dokument je veľmi dôležitý. E, ja považujem za dôležité to, aby sme o tom diskutovali a aby sme si povedali, čo bude po roku 2020 a aby sme tieto opatrenia mohli lepšie plánovať, aby sme mohli im venovať viac pozornosti. Nechcem teraz hovoriť nejako veľmi o detailoch, podľa mňa nie je dobré sa teraz na to príliš zameriavať. Dôležitejšia je taká všeobecnejšia orientácia, preto si myslím, že je dôležité aby ten dokument, ktorý bude výsledkom celej práce, bol taký, aby sme ho mohli všetci podporiť. Myslím si, že je dôležité sa zhodnúť na tom, ako by sme mohli uskutočniť naše ciele do roku 2020 a neskôr. Myslím si, že komisia tento dokument pripravila včas. Našim cieľom predsa je hranica pre stabilizáciu emisí do roku 2050, ako aj skôr do roku 2020. Na to potrebujeme dlhodobé opatrenia, lebo našim cieľom je spoločnosť, ktorá bude produkovať nízke emisie uhlíka. To znamená, že naša spoločnosť sa musí prispôsobiť, je nutné vykonať veľmi dlhodobé opatrenia, investovať 10 ročia, aby sa vytvorila určitá stabilita. No na to, aby sa dosiahla, potrebujeme skutočne spoločné a kvalitné ciele. Dokument, o ktorom diskutujeme, si nepredstavujem v tom, v tom zmysle, či tie ciele sú správne alebo nie. To nemá zmysel, lebo tie ciele sme si stanovali a musíme ich implementovať. A z dlhodobého hľadiska koniec koncov takéto ciele potrebujeme. Napriek tomu si stále musíme klásť otázku, akým spôsobom by sme ich chceli dosiahnuť. V súčasnosti je skutočne veľmi zložité zistiť, aký cieľ je dôležitejší do roku 2030 alebo 50, alebo je to nejaký iný rok. Veľmi dôležité sú tieto ciele v rámci medzinárodného kontextu. A myslím si, že tá diskusia bude trvať ešte tak dlho, že bude možné primerame oceniť to, o čom sa bude diskutovať na konferencii o klimatických zmenách, ktorá sa uskutoční ešte pred koncom tohoto roku. Bola by som rada, keď sme hovorili celkovo o tom, ako je možné znížiť emisie. No teraz táto diskusia sa zameriavala iba na samotnú produkciu emisí. Ak to ale berieme vážne, ak chceme, aby sa teplota nezvyšovala, musíme si položiť otázku, k čomu vedie náš životný štýl. To znamená, že musíme posúdiť všetko to, čo potrebujeme pre náš život a musíme si uvedomiť, koľko emisí tým skutočne e, spôsobujeme. Iba takto je možné na medzinárodnej úrovni rokovať o týchto témach a iba vtedy môžeme hodnoverne znižovať naše, naše emisie. Iba vtedy je možné skutočne vážne posúdiť, aký veľký je ten tzv. carbon leakage, ja súhlasím s tým, čo sa tu vlastne už spomínalo, že je dôležité podporiť ekonomiku a že je dôležité, aby sme mali udržateľné možnosti rozvoja našej ekonomiky. To znamená, že na jednej strane je priemysel, na druhej strane je samozrejme energetický sektor. A tieto obidve oblasti sú veľmi dôležité. My tu nemáme len starú energetickú infraštruktúru a okrem toho nedostatočnú infraštruktúru. To znamená, že je nevyhnutné vykonať skutočne významné investície. No a čo sa týka dokumentu komisie, je tam istá analýza z rozličných uhlov, No je to tam všetko uvedené, preto to musím opakovať. Myslím si, že celkovo ten prístup je dobrý, musíme sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom by sme na medzinárodnej úrovni chceli uplatňovať tento prístup, ako je možné ho uplatňovať aj v rámci medzinárodných dohovorov. Nebude možné znížiť včas emisie, ak nebudeme mať príslušný technický rozvoj. Samozrejme, to si vyžaduje investície, podporu, výskum, inovácie a tieto ciele musíme samozrejme prepojiť s 8. rámcovým výskumným programom. To je veľmi zásadné. Od tohto programu očakávame to, že komisia na jeseň tohoto roku predloží príslušné dokumenty, tieto dokumenty, ktoré sa týkajú horizontu do roku 2020, musia odrkadlovať našu snahu brániť klimatickým zmenám. Samozrejme, nutné to zosúľadiť aj s finančným výhľadom. Čo sa týka tej internacionalizácie, už som o tom vlastne hovorila a je to pre mňa veľmi zásadná otázka. Nesmiem ju absolútne zanedbávať. To znamená, že musíme zohľadniť všetky tri aspekty dlhodobého vývoja. Je to, sú to sociálne aspekty, konkurencieschopnosť ochrana životného prostredia a to sa musí stať súčasťou medzinárodného kontextu. Nesmieme tu nič zanedbať. A potom, ak dovolíte, sú tu viaceré otázky, ktoré mne tu vyvstali, keď som si prečítala tento dokument. Tak napríklad mm, som si prečítala aj viaceré knihy o tejto téme a viem, že existujú rozličné modely, rozličné finančné nástroje, ktoré môžu prispieť k tomu, aby sme implementovali naše ciele v oblasti klimatických zmien. No a tu istá otázka, aké nástroje máme využiť. No a je to úzko prepojené s ocenením CO2. Tu sú rozličné komparatívne prístupy a to sú tie veci, ktoré by nám mala prezentovať komisia. Čo mi tu trošku chýba, je, je isté posúdenie toho, koľko vlastne bude priemerná občana stáť to znižovanie emisí CO2. Čo sa týka energetického sektoru, súhlasím s tým, čo sa tu povedalo musíme sa snažiť byť technologicky čo najneutrálnejší a samozrejme ne, nemôžeme dopredu stanoviť hodnotu istých technológií. To sa týka aj CCS a preto tu vystáva ďalšia otázka. V dokumente komisie pri atomovej energii sa spomína fúzia a síce iba do roku 2020. To je absolútne nemožné. Vieme, že predsa nebude možné do roku 2020 využívať jadrovú fúziu. Preto by som chcela vedieť, ako postupovala komisia v rámci svojich výpočtov, akým spôsobom e, posúdila komisia úlohu jadrovej energetiky. Myslím si, že popri jadrovej energii, energie dôžte sa merať na obnoviteľné zdroje, ako aj na energetickú účinnosť. Celkovo si myslím, že ten dokument je kvalitný. Chcel by som navrhnúť, aby sme vytvorili také opatrenia, ktoré budú čo najšpecifickejšie. Ako som na začiatku povedala, a zopakujem to ešte raz, ten prístup je veľmi dobrý a nesmieme sa teraz zameriavať na jednotlivé detaily. Ten dokument komisie môžeme samozrejme prijať a v rámci orientácie Európskeho parlamentu by som si želala mať čo najširší konsenzus. Tá iniciatíva spravodajcu je veľmi zásadná. Dôležité je to využiť ako nátlakový nástroj Európskeho parlamentu. Samozrejme, musíme byť ale realistami. No, to by bolo zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, Romana, za tvoj príspevok. Ja som nebol dobrý príklad, som hovoril až 10 minút. Koordinátori mali mať vlastne 5, 6, 7 minút, dispozície ostatní rečníci 3 minúty, no dobre. Takže poprosím, ďalšie rečníci boli už stručnejší. No ja ako keby som už aj vedel, čo niektorí z vás chcete povedať, poviete. Áno, ak začneme tak, ako ste teraz hovorili, tak môžeme vlastne už započítať aj váš rečnícky čas do obeda. Samozrejme, ja sa pokúsim čo najstručnejšie pri tejto téme. Dovolte, by som začal tým, že po každý krát, keď diskutujeme o cestovnej mape do roku 2050, tak zdá sa, že sa vieme rýchlo zhodnúť, lebo zdá sa nám to byť veľmi ďaleko. Asi povieme, že á, dobre, súhlasím s tým cieľom do roku 2050. A podľa mňa, čo je veľmi zásadné, je to, že musíme si uvedomiť, že keď diskutujeme o tom pláne do roku 2050 v tejto oblasti, tak tu ide o eh, absolútne no, zmenu našej ekonomiky, absolútne prepracovanie. Je nutné začať na rozličných úrovniach, niekde je nutné začať už zajtra v niektorých sektoroch a ten rok 2050 je bližšie, ako si myslíme a to si musíme všetci uvedomiť a som veľmi rád, že náš spravodajca pán Davis toto zdôraznil v rámci svojho pracovného dokumentu. Myslím si, že čo sa týka kritizovania cestovnej mapy Európskej komisie, tak musím povedať, že oni veľmi jasne povedali, že dopredu, dopredu vlastne povedali, že je dôležité mať nákladovo účinný prechod k nízkouhlíkovej ekonomike. A keď si pozriete ich mílniky, ne, ne, nenazývajú to ciele, ale mílniky, asi pracovali dlho na tom, aby dospeli takémuto označeniu, ale bez ohľadu na to, ako sa to označuje, musíme si uvedomiť, že 30, v 40 rokov od 1990 do roku 2030 sa má dosiahnuť zniženie o 40 a potom v tých ďalších 20 rokoch máme znižiť o ďalších 40 takže na 80 Takže najprv 40 rokov trvá 40 a potom za 20 rokov máme stihnúť 40 To nie je absolútne lineárne a je to uvedené aj v dokumente, že to je veľmi zložité z hľadiska nákladov, takže nie je to absolútne eh, eh, lineárne. Najväčšiu mieru práce presúvajú do budúcnosti, ale pritom je dôležité, aby sa začalo už teraz, aby jednotlivé sektory sa začali prispôsobovať nízkouhlíkovej ekonomike, takže my ako parlament musíme v tomto jasnejší. Keď hovoríme o linearite, tak keď si pozriete obdobie 1990-2030 a zniženie 40%, to znamená 10% 10% za 10 ročie, no to znamená, že do roku 2020 by sme mali zníženie o 30%, takže pozrieme si, aké tam máme výsledky. Dobre, myslím si, že dôležité je, že my ako parlament by sme mali ísť cestou sektorálneho prístupu v rámci tejto cestovnej mapy. Hovoril aj pán Davis o tom, že keď si pozrieme ten prechod ekonomiky, tak energetický sektor to je ten zásadný sektor, ktorým stačiť prvý. Ak sa nebude meniť energetika, drastickým spôsobom. Ak neprejdú na obnoviteľné zdroje, tak skutočne môžeme čakať s ostatnými sektormi, ktoré sú prepojené na energetický sektor. A myslím si, že to je tu poukazuje na to, že o to dôležitejšie, aby energetika začala sa meniť skôr. Neustále sa hovorí o nízkouhlíkovej ekonomike. Čo tým vlastne myslíme? Tu vlastne hovoríme o úplne novom sektore energetike, keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, v budúcnosti obnoviteľný zdroj na 100%. A keď hovoríme napríklad o plyne, je to niečo úplne iné ako to, že by sa spoliehali iba na uhlie a využívali CCS, alebo aby sa ešte prešlo na jadro. Tu hovoríme o niečom úplne inom, o úplne novej energetike, takže musíme si uvedomiť, že keď hovoríme o sektore obnoviteľných zdrojov, tá zmena sa musí začať už teraz, od, musí nás odklon od toho, čo máme teraz, a potom samozrejme zachytávanie uhlíka, to je tiež ďalšia dôležitá téma. Čo je dôležité, je účinnosť. A tá sa musí zdôrazňovať neustále. Keď si pozriete všetky prístupné štúdie, a viem, že pani Jordan požaduje ešte viac štúdií, ale povedal by som, že štúdie je už dosť. A keď si ich preštudujete, tak všetky vlastne veľmi jasne hovoria, že ak chcete vykonať ten krok vpred, ak chcete mať energiu čo najlacnejšiu, tak skutočne musíme zabezpečiť to, aby energetická účinnosť bola zabezpečená. Čím menej energii premrháme, o to menej musíme dovážať, nahrádzať a o to menej musíme hľadať alternatívu. A to je vlastne ten zásadný aspekt, na ktorý sa musíme zamerať. Je tu aj pán Líze, to je tiež jeho téma. Áno, energetická účinnosť to je veľmi dôležitá téma, ktorú ktorej musíme na tomto výbore diskutovať. Samozrejme musíme byť v úzkej spolupráci s výborom ITRE. No a potom, čo je ešte dôležité, je to, že musíme tu mať aj okamžité kroky. Môžeme sa zhodnúť na dlhodobejších cieľoch, môžeme o tom pekne diskutovať, ale musíme zdôraziť to, že je dôležité, aby sa začalo konať teraz, aby tu nastal prechod k zelenej ekonomike, ale nemusíme to označovať ako zelenú ekonomiku, niektorí to nemajú radi, lebo to označuje určité politické hnutie, môžeme to nazvať novú ekonomiku alebo nejako ináč, ekonomika budúcnosti, to je veľmi zásadné a musíme tu mať jasné kroky, takže najprv zmena energetického sektora, po druhé investície do sektoru dopravy, lebo to je veľmi komplikovaný sektor, ktorý je dôležitý z hľadiska budúcnosti, Takže doprave je nutné vykonať zmeny a potom po tretie musíme zabezpečiť to, aby tie cenové stimuly tam boli, na to, aby tu boli správne cenové signály, aby priemysel invest- investoval do nových technológií a nielen kupoval jasné e, povolenky na emisie CO2. A posledný bod, pán predseda, ja si myslím, že ten systém, ktorý tu máme, ktorý sa týka obchodovania s eh, emisiami CO2. Je dôležité, aby tu boli správne cenové signály, aby sme zdôraznili, aké je to dôležité. A potom ešte by som chcel povedať, že ja som si istý, pán Davis, že táto správa nedopadne ako moja správa, tak ako plinie čas, čoraz viac ľudí si uvedomuje, že je dôležité mať dobré ceny, napríklad spoločnosť Shell tiež požaduje určité zmeny a Nakoniec všetci sa zhodneme na tom, že je dôležité mať aj krátkodobé ciele, nielen dlhodobé ciele. To je isté dobre z hľadiska pána Davisa, aby začalo čo najskôr, aby tá správa bola podporená. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Skutočne ste boli priekopníkom a, priekopníkom a ukázali ste, ako môžeme postupovať pri tejto správe kolegu Davisa. Barbara de Brun, ďalší rečník. Ďakujem pekne. A ja súhlasím s tým, čo sa spomínalo v tej súvislosti, že je dôležité mať určité milníky, krátkodobé, dlhodobé ciele. A skutočne, ak chcete mať dočasné kroky alebo tieto milníky, tak musia to byť také kroky, ktoré zabezpečia to, že ideme správnym smerom. A preto presúvanie povinnosti na neskôr nám nepomôže a musíme o tom jasne hovoriť. Ja si myslím, že v súvislosti s tým, aké ciele, ciele tu máme do roku 2020 napríklad, potrebujeme niektoré veci potvrdiť. Myslím si, nemali sme ustúpiť od toho cieľu 30%, to sme vlastne minulý rok aj povedali veľmi jasne, že to je dôležité, aj keď 25%, to je to, čo by malo byť podľa tej cestovnej mapy dosiahnuté. Myslím si, že môžem potvrdiť to, čo povedali Jolajnen, že samotný priemysel musí vedieť, čo ich očakáva. Takže my musíme jasne povedať, že nehovoríme iba o nejakých e, vzdialených cieľoch, my hovoríme o praktických krokoch z dlhodobého a strednového hľadiska a priemysel musí vedieť, kam má investovať. Zatiaľ nevidíme tieto kroky, že by sa vykonávali. A preto môžem potvrdiť iba to, čo povedal kolega Davis. Pre mňa tu nejde len otázku schopnosti. Môžeme si dovoliť vykonať tieto kroky? Otočme to. Môžeme si dovoliť nevykonať tie kroky? Takže ak my nevykonáme tie kroky, tak e, ostatné regióny sveta mimo EÚ vykonajú tie kroky a predbehnú nás. Takže dôležité je, aby my sme boli priekopníkmi v tejto oblasti a musíme hovoriť nielen o inováciách, investíciách, ale samozrejme musíme hovoriť o jasných príspevkoch tým pozitívnym efektom. Musíme hovoriť o unilaterálnych krokoch, ak by sa nedosiahla vyzvaná dohoda. Z lokálneho hľadiska, keď sa pozriem do môjho volebného okresku. Napríklad, keď si pozriem oblasť vodiar, vodiarní, je tam čoraz menej práce, ľudia jednoducho nemajú prácu. A jednoducho je tu určitý odklon, je tu prechod k obnoviteľným zdrojom energii, k využívanie energie mora. To znamená, že neznamená to len nejaké negatívne výzvy, odburovanie pracovných miest. Ak sa tie kroky vykonajú správnym spôsobom, tak e, to e, môže fungovať správne. E, takže dôležité je si uvedomiť, že zmena nám pomôže a pomôže to nášmu priemyslu. Myslím si, že je jasné, že Európska únia potrebuje jasné signály, ako aj sektor energetiky potrebuje správne signály. A chcel by som ešte povedať, že jadrová energia je obnoviteľným zdrojom energie. Súhlasím s tým, čo sa povedalo o tom, aká je dôležitá energetická účinnosť. Myslím si, že v rámci tejto správy musíme jasne zdôrazniť to, aká je dôležitá energetická účinnosť na dosiahnutie cieľov. A jednoducho nebola by to skutočne cestovná mapa, ak by sme tu nemali takéto dôležité elementy a aspekty. Ako už bolo povedané, je nutné vykonať aj okamžité kroky a teraz spomeniem to, čo, to, čo vlastne už e, sa to hovorilo, že dôležité je vykonať správne investície v sektore dopravy. Myslím si, že to nás veľmi zásadné, aby sme reagovali na nevyhnutnosť investícií, výskumu. A na záver, ja chápem tie body, ktoré sa spomínali, že ide o to, že je to pracovný dokument, a že je tu určitý podklad pre parlament a že je to určitý základ vízie do budúcnosti. Ale nechcem sa teraz len poďakovať Chrisovi Davisovi za to, čo dal do toho pracovného dokumentu, ide o to, že tu navrhuje špecifické e, kroky, ktoré by sme chceli mať v návrhu správy. Veľmi špecifické body, ktoré by sme tam chceli mať, aké tie ciele by mali byť, aby sa tie ciele nepresúvali do budúcnosti, energetická účinnosť a samozrejme ešte musíme zdôrazniť to, že ak pôjdeme cestou zmeny, tak budeme inovatívni a zároveň vykonáme správne investície na správne miesta, vyšleme správne signály smerom k priemyslu, že to budú zmeny a že takéto zmeny môžu pomôcť a nie ohroziť budúcnosť. Ďakujem pekne. Next one is Teraz De Rossi. Beh, innanzitutto vorrei dire ai colleghi Verdi, in particolare al collega Eichhout, che... Eh, Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať predrečníkom. Una bella bottiglia di acqua. Musíme sa pozrieť na dobré kroky. Tu máte mm, fľašu vody z CO2, ktoré sa tiež aj odtiaľ uvoľňuje, to si treba uvedomiť. Ale teraz späť k dokumentu. Od 80. rokov tu máme túto, túto situáciu poplašnú a už tedy sa na začiatku 80. rokov hovorilo, že budú klimatické zmeny. Za chvíľu tu budeme mať vodu pred dverami, teplota stúpne, všetky možné jobové zvesti v novinách, ale nič sa nakoniec neudialo. To je čosi, čo ťažko napísať do pracovného dokumentu, ale každopádne je tu množstvo bodov, ktoré nezdielam. Napríklad to, že klimatické zmeny sa určite udajú. Ne, nepochyb, nepochybujeme síce o tom, ale ak je to vec globálna, nič sa ne, nezmení. E, ak my, my niektoré energie prestaneme používať a iní sa nepridajú, tak sa nič nezmení. Ďalšie znečistenie, klimatické zmeny, to je celosvetový fenomén. Ak tá či ona firma nie je nie je konkurencieschopná a presunie sa do Číny, tak nám to nepomôže. Buď ako Európa sme v stave e, mať napríklad aj v Durbane silné slovo a udreť suverene na stôl, mali by sme naozaj všetkým krajinám, ktoré znečistujú, e, klásť alebo dávať, dá, zdôrazňovať, že aj oni musia zmierniť svoju spotrebu, alebo budeme mať potom my naopak odvahu zvýšiť clá na produkty z krajín, ktoré neredukujú emisie. Alebo napríklad alebo budeme musieť skonštatovať, že si sami sebe e, klameme. A keď potom dospie, dospieme názoru, že, že to má určitý, určitý prínos, tak naozaj sme naivní. Napríklad sa tu spomína ostrov Havaj. No dobre, vedecky možno určité veci určite zdôvodniť, či sa veci dajú z, e, znížiť, otázky výbuchu sopiek, rôznych veterných prúdení. V rámci mesiaca dokáže, dokáže vietor preniesť mnohé, mnohé emisie. Nehovorím, že to tak bolo. Možno nakoniec to tak bude, ale treba to preveriť do roku 2050 a redukovať 80%. no to je čistá utopia, vážený. Musíme si počkať na to, keď tu naozaj bude vodíkové vozidlo. Na to treba mať naozaj vedecké inovácie, ktoré sú enormné. Treba prostriedky na výskum. Ak to dosiahneme, tak snáď raz rozvinieme alternatívne energie a tá, tie potom vytvoria, pomôžu redukovať emisie. Ale keď už teraz o tom hovoríme tu, v Európe, ktorá je v kríze, keď teraz hovoríme 80-85% do roku 2050, no už tak to je ako keby sme povedali, vážení vôbec sa už neoplatí investovať do Európy, choďte do krajín tretích, tam jednoducho sa môžete vyblázniť. Myslím si, že politik alebo zákonodárca by takéto niečo robiť nemal. Inak by bolo veci nevyvýhodné. Ako môžete písať jednoducho, že v automobilov priemysle nie sú negatívne dopady, veď všetky hospodárske ukazovatele, Všetky časopisy hovoria o tom, že je tu silný ústup e, pri ziskoch a predaj e, v automobilkách, pretože im narastli, narastli náklady, predaj sa znižil. Nemôžete predsa povedať, že neboli žiadne dopady tento spravodajca jednoducho, jednoducho nečítal asi žiadne hospodárske noviny, pretože nevie, že e, automobilový priemysel je v obrovskej kríze. Určité podniky zatvárajú, e, iné, iné e, plánujú alebo už teraz prekladajú svoju produkciu. No Už naozaj Európska únia, keď sa povie, že Európska únia by mala autonómne redukovať e, e, emisie, aj keď nie sú medzinárodné dohody, tak to, je, to nemyslíte snať vážne. Naozaj to je čisto politicky motivovaný dokument. Nie je to jednoducho použiteľné. Ďakujem pána Rossi za vaše celkom jasné stanovisko o, tom, čo podľa vás je pravdivé. Mario Perillo, Holger Kramer musí ísť e, o chvíľu preč, preto by som jemu dal najprv slovo a potom by to bol na rade pán Perillo, pretože musí ísť do iného výboru. Ďakujem, že e, mám slovo skorej, to je od vás milé. Myslím si, že rozpráva o pracovnom materiáli je vhodná na to viesť e, zásadnú diskusiu. Neviem, či je to správne pódium. Je každopádne na čase veci brať trošku menej ideologicky či emocionálne. Ja osobne, ako asi všetci viete, pochádzam z, bývalého, eh, z bývalej NDR, kde som eh, vyrástol. A po zlyhaní tohoto štátu som veľmi skeptický voči všetkým politickým plánom, ktoré sa robia predovšetkým, keď, sú, keď zasahujú do veľmi vzdialenej budúcnosti. Prečo? Pretože doteraz vždy zlyhali. Pretože ich realita jednoducho prebe, predbehla. Uvediem dva plány. Prvý znie veľmi kuriózne, ale bol naozaj pravdivý veľký socialistický plán z roku 1950 až do roku 2000 e, s cieľom roztopiť Sibír. E, to bol cieľ, cieľ e, Stalinov s cieľom zúrodniť tam pôdu. Dnes to znie kuriózne, pretože viete, že to nefunguje, že to nejde. Aj tiež pri otázkach použitia technológií v 50. rokoch, pán predseda, vy to asi viete, pretože to sa vytýka vašej e, strany. Bola dohoda medzi Adenaurom a Brandom, že prevažná časť, časť e, výroby energie v Nemecku bude z jadra. Viete, čo sa z toho stalo? E, pri viac ako 20% potom Nemecko vystúpilo z, z tohto plánovania. Keď budeme dnes robiť plány do obdobia o 50 rokov, tak je to jednoducho trúfalosť. Keď politici dnes hovoria o tom, aké technológie e, budú existovať v roku 2050, tak to je naozaj jednoducho trúfale e, odhadovanie vedomostí. My to dnes nevieme. Nikto v roku 1960 nemyslel na internet alebo mobilné energie, dokonca nie na obnoviteľné. Jednoducho nás realita vždy predbehne. A ja vás varujem pred tým, aby sme tu písali o víziách, ktoré v konečnom dôsledku budú mať rovnaký e, osud ako plán Stalinov keď sa budú len smiať na tom, čo sme si vtedy mysleli. A ešte na záver eh, k tomu, čo napísal Chris Davis, myslím si, že je naozaj na čase položiť si sami otázku. Vieme všetko. Eh, finálne, čo v klimatické zmeny spôsobuje už roky. Sme zamestnaní Svetovou klimatickou radou. A ja mám dojem, že je primerané a na čase iba sa pýtať. To nie je tvrdenie, len otázka. Je to objektívna veda? Mnoho vedcov predsa sa odkláňa od tejto rady. Nechcú, eh, ne, nechcú nás vypočuť, tvrdia tieto veci, pretože mám, máme opačné názory. Bez toho, že by, že by sa urobilo dobré peer review medzi jednotlivými vedcami je to aj množstvo uh, vedcov, ktorí zastávajú úplne iné tézy medzičasom. Uh, e, Chris Davis tu cituje britské uh, centrum, uh, ktorý hovorí o zvyšovaní teploty. Rovnako môžem použiť Massachusetts Institute of Technology, kde sú úplne iné, úplne iné kalkulácie. Takisto NASA, narastajúcu úlohu Slnka pri klimatických zmenách takisto nemeckí vedci, jeden nemecký kolega Hans von Storch, ktorý mimochodom nespochybňuje v e, tvorbu CO2. On len hovorí o tom, že ho prekvapuje angažovanosť e, a aktivita politikov. Či tu ide naozaj o vedu, alebo nie je tu, nejde tu e, o potvrdzovanie čoho, čoho si, čo chcú politici, čo chce politika a to má takú veľkú dynamiku na verejnosti, že všetci bežíme za tým. Myslím si, že existuje dosť poznatkov, ktoré tvrdia o tom, že vôbec o tomto všetkom možno nevieme veci. A posledná vec snad ešte. Mali by sme uznať, že zvyšok sveta nepodporuje našu stratégiu. Nemáme šancu dosiahnuť medzinárodný záväzný dohovor medzinárodne k CO2. Je to v tom, že ekonomické e, záujmy, ktoré sa s tým srážajú, nie sú prekonateľné. Nemali by sme hovoriť, že potrebujeme dohodu, ale pot- mali by sme zvažovať, či môžeme ísť inou stratégiou. A tá by mala obsahovať dva body. Poprvé, medzinárodné záväzne ciele pre výskum energetiku. Tam by sme mohli nájsť s inými regiónmi rovnaký záujem. A po druhé, mali by sme rozvinúť stratégie, ktoré sa prispôsobujú tým nečakaným klimatickým zmenám. Ďakujem. Weil er für alle Zeiten nichts mehr sagen will in dem Ausschuss, hat er zwei Minuten mehr bekommen. Ja. Keďže málo hovoríte vo výbore, dostali ste uh, o dve minúty viac. Počuli sme, čo povedal Holger Kramer a prejdeme k správodajcovi za výbor ITRE, pánu Piridovi. Grazie, presidente. Ringrazio... Ďakujem, pán predseda Nuže. Ďakujeme pánu Davisovi za túto veľmi, veľmi zaujímavú, veľmi zaujímavé odpovede na otázku, ktorá nás zamestnáva. Ciele cestovnej mapy, tie majú predsa jasné dopady na hospodárstvo únie i ochranu životného prostredia. A otázky ktoré si tu klade pán Davis, sú veľmi heterogénne a preto sa tu otvára diskusia, ktorá bude veľmi ťažká a je aj veľmi e, horúca. Ide o to vyznačiť veľmi zložitú e, trasu. A my ako výbor tu máme osobitne dôležitú úlohu. Myslím si, že potrebujeme spoloč, spoločné dosahovanie výsledkov aj pre plénum. IPCC nám predložilo skutočnosti a je tu priamy, priame spojenie medzi koncentráciou CO2 vo vzduchu a zvyšovaním teploty. Avšak neexistujú jednotné vedecké, vedecké poznatky. Oteplovanie e, zeme ohra- ohraničiť na 2 stupne do roku, do, e, do roku 2050, to, to by znamenalo veľmi silné redukcie CO2. Ako bolo správne povedané, potrebujeme účinné konanie krátko i strednodobo. Ale musí treba byť realistický a, a, a konkrétny sú z toho veľmi zjavné výhody, nielen pre životné prostredie, ale pre zamestnanosť, pre ekonomiku. Je tu množstvo rôznych ciest, všetkými treba ísť, pretože izolované opatrenia nebudú postačovať, aby sa znížili CO2 emisie aby sa súčasne vytvorila konkurencieschopná spoločnosť. Dôležité sú tu tri priority. Efektivita energetiky, investície do výskumu a tiež celosvetová koordinácia opatrení k CO2. Kontrola klimatických zmien, to je rozhodujúce. Klíma je verejným statkom a opatrenia na redukciu CO2 musia byť teda koordinované globálne. Inak to bude neúčinné. Európska únia sa podiela desiatimi percentami na celosvetových e, emisiách a preto musí byť politiko, e, prioritou politiky e, prijať, prijať tú vedúcu úlohu pri angažovanosti, predovšetkým v krajinách priemyselných. Keď sa chceme politicky držať našich prísľubov týkajúcich sa emisí. Potrebujeme technológie, ktoré budú e, úsporné, pokiaľ ide o produkciu CO2, viac zdrojov v budúcnosti treba smerovať do horizontálneho rámcového programu, venovať sa e, energetickému programu, aby sme e, produkciu energií práve u obnoviteľných energií zlepšili. Takisto E, ukladanie uhlíka môže zohrávať úlohu. Krátkodobo určite toto sú najdôležitejšie ciele. Všetci vieme, že cieľ 20 v agende 2020 je len ťažko dosiahnutý a preto sa musíme zamerať práve na tento cieľ. Efektívne a účinné použitie energii je dosiahnutelné aj prostredníctvom e, príslušného plánu a takisto plánu e, daňových úľav, e, ďalej infraštruktúra, budovy a inteligentné siete. To sú, prosím, priority pre krátkodobé plánovanie. Ďakujeme, Mário, za príspevok z pohľadu výboru ITRE. A teraz Dan Jorgensen. Ďakujem, pán predseda, aj ďakujem Krisovi za vynikajúci pracovný materiál. Väčšina krajín má e, národné vedecké akadémie, akadémie vied, ale žiadna z nich, ani jediná, e, nepochybuje o tom, že je tu skleníkový efekt a že globálne oteplovanie, klimatické zmeny sú z časti spôsobené ľudskou činnosťou. Ani jediná to nespochybňuje. A diskutovať to, či je to problém spôsobený ľuďmi, to nedáva zmysel. Ak sa pozrite e, na počet ľudí, ktorí to hovoria 98, e, to označuje za veľký problém. Ak jeden z vás má pocit, e, že ak máte, máte, máte bolesti v hrudníku, a idete k lekárovi a ten vám povie, že je to vážne, určite chcete dru- e, druhý nezávislý názor. Ak chcete možno 98 názorov a všetci vám ale povedia, že je to problém vážny. Ak chcete 100 názorov a poslední dvaja povedia, že nie som, sú istí, či ide o problém. A myslím si, aj tak budete brať predpísané lieky. Takže táto diskusia je takmer smiešná. napriek tomu diskutujeme to v tomto výbore a to ma vedie k tomu, že musím vyhlásiť, že snať by sme sa mali pokúsiť e, dohodnúť sa na niečom inom. Pretože niečo, čo je nesporné, niečo, čo si myslím, na čom sa všetci môžeme zhodnúť, dokonca ak, aj si nemyslíte, že to je e, ľuďmi spôsobené, že ceny fosílnych palív pôjdu hore. Pozrite sa na ropu. Ak budeme mať situáciu, kedy e, Čína bude na, naďalej napredovať tak, ako napreduje. 8 až 10 e, ročný rast, ak sa ustalia na 8 tak výpočty hovoria, že v roku 2040 budú potrebovať každý deň 99 miliónov barelov. E, dnes je to 84 miliónov, celý svet toľko dokopy. Tak je celkom jasné, že než prídeme k tomuto bodu ceny fosílnych e, energií pôjdu sprudko hore. Takže ak aj toto nepovažujete za environmentálny problém, je to otázka toho, kto bude najkonkurencieschopnejší v budúcnosti. A všetci asi zdieľate víziu, že my by sme mali byť najkonkurencieschopnejšou e, oblasťou v budúcnosti. Včera nová dánska vláda, ktorá bola práve potvrdená, predložila svoj program a nová dánska eh, vláda sa zaviazala, že bude vytvorený zákon, eh, bude to zákon redukovať do roku 2020 naše emisie o 40 všetky polovica spotreby eh, energi- elektrickej energie do roku 2020 bude z veternej energie a podobne neskôr obnoviteľné energie 100% v roku 2035 a 2050 50, 100% neutrálna spotreba. Neviem, či sa to dá urobiť, ale v, každopádne v Dánsku to bude zakotvené ako e, zákon a verím, že mnoho iných krajín bude môcť toto e, posunúť k tomu, aby to bola legislatíva európska. Ďakujem. Dobre. Sú dobré správy z Kodane. To vždy poteší. Mali sme aj zlé správy z Kodane, teraz máme dobré a sme spokojní. Karl Heinz Florence. Ja taktiež rád počujem dobré správy z členských krajín, ale nevždy to tak je pri tejto otázke. A preto trvám na tom, aby sme sa ešte raz pozreli na to, čo sme už schválili a čo sme implementovali. Môžeme sa okamžite pozrieť na Nemecko napríklad. Tu vidím ešte veľké rozdiely a ja nepatrím k tým, ktorí len tak eh, citujú nejaké čísla ale sú základné čísla, s ktorými sa stotožňujem v správe. Môžu byť isté rozdiely, ale inak ciele, čísla a lehoty potrebujeme pretože e, ak chce dlhodobo nejaké, nejaký podnik e, pôsobiť, tak potrebuje údaje. Ak ich nemá, tak nemôže investovať prostriedky. Tak jednoduché to je a preto potrebujeme e, takéto dlhé obdobie. Máme napríklad e, elektri, e, elektráreň, ktorá funguje na plyn, ale tam musí vedieť, ako to bude o 40 rokov. Kolega Kramer, ja to takto e, teraz preberiem, pretože už odzneli dôležité argumenty. Kolegovi Kramerovi povedať to, čo som povedal vo výbore pre klimatické zmeny. Tam som bol spravodajca. Niekedy mám pocit, že keď dnes ste proti klimatickým zmenám, keď to spochybňujete, tak potom, nie ste, ne, potom ste nepopulárni. Jednoducho máte oveľa ťažšiu úlohu ako e, ten druhý tábor. Máme e, priemysel, ktorý zaniká v Európe a nič to nezastaví. A práve inovácie z obnoviteľných energií. To je príležitosť a my tie šance nevyužívame, e, ale šance neprichádzajú same od seba. A Chris Davis, ty si to povedala správne. Potrebujeme istotu pri plánovaní, potrebujeme vysielať správne signály. Priemysel ich potrebuje. Ja pochádzam z krajiny, kde bolo prijaté e, elementárne rozhodnutie. E, to je jedna vec, ale teraz z toho niečo spraviť, e, odstrániť byrokraciu, posilniť plánovacie právo, neodstrániť ho, to nás čaká v nadchádzajúcich 10-15 rokoch. My máme úžasnú rieku, nie je to tak veľká rieka ako Rín, trošku menšia a tam sa e, teraz robia úpravy, aby e, vznikla vodná elektráreň. No a my potrebujeme práve riešenia, ktoré urýchlia inovácie. Neviem, koľko mám času. Aha, už nemám čas. To, čo povedala Chris Davis, že v budúcnosti by nemala zlyhať žiadna správa o klíme. Možno, že myslel na e, kolegu Altrana a toho si veľmi e, cením. Tento výbor by sa nemal zrieknúť z toho zeleného aspektu za cenu vytvárania e, koalícií a presadzovania nejakých vecí podľa mňa treba mať na pamäti tých 30 ale ja si myslím, že takáto stratégia nie je najsprávnejšia. Pridajte sa k nám a dosiahne sa dobrý výsledok. Áno, to bolo zaujímavé vystúpenie. Kryton Arzenis. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, pán Florenc to už povedal. My sme tá zelená strana európskej diskusie, ale tu sa často príjmajú rozhodnutia, ktoré sú potom oslabené mm, komisiou, radou, ale niekto musí stať za ekológiou. Nie som za e, zelenú za každú cenu, ale musíme sa pridržať logiky a treba taktiež vedieť, čo z toho získame vyjadrené finančne. Do roku 2009 emisie boli 18,3 nižšie v porovnaní s rokom 1990 a teraz 9 rokov pred rokom 2020 sme veľmi blízko od toho cieľa 20%, aspoň to tak vyzerá. Mali by sme to teraz zvýšiť, ten cieľ. A ja podporujem tú dobrú správu, že by sme dokonca mohli mm, mať za cieľ 40 do roku 2030. To by mohlo dokonca byť málo Musíme posilniť túto cestovnú mapu. Mali by sme jej vyjadriť podporu. Malo by to stať 270 eur ročne, ale ak zoberiete do úvahy úspory e, v oblasti energie, tak potom Ide to od 170 do 200, 320 miliónov eur. A asi tá vyššia cena, tento scenár sa zrealizuje. Takže tie úspory budú taktiež teda prevýšia to, čo nás tá cestovná mapa bude stáť. Taktiež sa vytvorí 1,5 milióna pracovných miest a okrem úspor e, v oblasti dovozu energii budeme mať 17 miliard eur v roku 2013, e, teda toľkoto miliónov, e, ktoré odzrkadlia zlepšenie kvality vzduchu. Takže musíme posilniť investície a to zvýšenie ešte stále bude o 20,5 menej ako e, Čína, India alebo Korea. Takže toto presne musíme spraviť, ak nechceme zaostávať. To už povedali kolegovia. Ak nechceme kupovať technológie inde a ak chceme prestať vyvážať naše technológie. Ďakujem pekne. Kryton, Richard Zebet. Ďakujem pekne, pán predseda. Možno je to istá intelektuálna výzva myslieť v takomto dlhodobom horizonte, ale myslím, že to treba všetko správne zadefinovať. Nejde o to E, spochybňovať fenomén klimatických zmien alebo popierať. Ide o to vedieť, či dáva zmysel takýto e, dokument prijať, e, trúfnuť si vôbec naň, či sa to môže eventuálne všetko zrealizovať. My veríme v ľudský pokrok, a mm, myslíme si ako politici, že to môžeme ovplyvniť. A naposledy od kvantovej e, e, kvantovej fyziky e, máme teóriu relativity, teda či je možné predpoved- robiť predpovede vo, v v oblasti fyziky, ale vlastne mm, kvantová fyzika dokázala opak. Myslím, že jednoducho mm, tu musíme mať správnu mm, mierku. No a kto tu v miestnosti v 80. a 80. rokoch si myslel, že jedného dňa padne železná opona. Včera bol nemecký národný sviatok, oslovovalo sa zjednotenie a mm, dokazuje to, že tá e, budúcnosť nie je tak predvídateľná, ako by sme si mysleli a technické revolúcie tie sa už vôbec nedajú naprogramovať. E, Teória relativita sa nedala naprogramovať, e, ani e, internetový prelom sa nedal naprogramovať týka sa to aj výroby elektriny. Ja myslím, že ako politici musíme mať aj istú skromnosť, musíme si naozaj premyslieť, čo môžeme dosiahnuť a čo nie. A čo my môžeme spraviť, e, by malo byť odzrkadlené v tomto dokumente, napríklad opísať súčasnú situáciu. A musí to e, byť aj fakticky správne a my sme asi jediný svete, svetadiel na svete, kde sa spoplatnila tona uhlíka. A Chris Davis a potom píše, že sa musíme ale obávať, že nás ostatné krajiny predbehnú. Ale ja si myslím, že to nie je správne, ak sme takí e, dobrí, tak potom e, to buď e, nabudí náš technologický e, pokrok, alebo musíme vymyslieť niečo iné. Takže ja si myslím, že by sme e, mali zaručiť e, logický interný súlad tejto správy. Už tu bolo povedané, že by sme mali teraz spraviť viac a menej na konci, ale to je trošku dobrodružné. Asi viacerí čítali knihu Hermana Hesseho, a myslím, že sa musíme naozaj vyvarovať toho, aby sme stratili kontakt s realitou, pretože ak rozhodneme záväzne, že to malo byť 90% e, do roku 2050, myslíte si, že to ešte vôbec v tej dobe bude platné? Richard Zebe, musím teraz e, predsa len mm, hovoriť o jednej anekdote varujete pred tým plánovacím obdobím 40 rokov. E, v júni sme mali výstavu tohto parlamentu k biodiverzite, otváral som ju v Berlíne a riaditeľ to e, uvítal. Boli tam dinosaury, bol tam e, veľký a povedal, že ten hral pred, pardon, žil pred 150 miliónmi rokmi. Ten stredný žil pred 67 miliónmi rokov. A ja som potom povedal, že e, priemyselná doba e, trvá 10 e, generácií a vlastne v za tú dobu zhorelo to, čo e, existovalo predtým miliónov e, rokov, takže nikto nemôže hovoriť, že to nemá žiaden vplyv. Takže e, naozaj 40 rokov to nie je nič v porovnaní s tým, čo sa deje v realite. Možno, že naše mozgy sú príliš malé na to a naozaj ten scenár do roku 2050 to je to najmenej, ak aj keď nechceme e, teda ak nechceme pripustiť, že e, človek má vplyv na klímu, tak potom to možno ani nestojí za to úsilie. Ale teraz e, uzatvorím zoznam rečníkov z časových dôvedov. Teraz Anna Rozbach a budem trošku prísnejšie sledovať tie 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda nie je to veľmi férové voči mne, aj keď e, sa pokúsim dodržať ten čas, chcem sa poďakovať predrečníkom aj Chrisovi Davisovi. Teraz sú najväčšie rozdiely e, vo vnútri EÚ. 2050 sa zdá byť dosť vzdialenou dobou, ale zdá sa, že ide o e, niečo, čo bude dosť ťažké pre niektoré členské krajiny. My sme jednou z, toho krajín, z tých krajín, ktoré prehlásili nové politiky. Chceme 40 obnoviteľných strojov e, od 9 rokov. Ide o politickú vôľu. Ja mám ešte jeden iný problém. Pokiaľ budeme mať energetické monopoly, máme e, jeden taký Dánsku, volá sa Don a pokiaľ máme aj Nord Stream a tak ďalej, tak bránime obno, e, budovaniu úplne obnoviteľných zdrojov bránime skutočnému výskum, výskumu v energetickej oblasti. Nemali by sme robiť teda príliš veľa vecí a e, vypracovať zoznam toho, čo by sme mohli za ich istých okolností robiť. Myslím, že by bolo lepšie zameriať pozornosť aj prostriedky na výskum v energetickej oblasti. Ide o veternú slnečnú energiu, to všetko aj u nás dobre funguje. Vodné elektrárne a taktiež využívanie odpadu napríklad. A ja som hovorila iba dve minúty, chcem upozorniť, pán predseda. To je naozaj príkladné. Všetko ste povedali za dve minúty. Teraz Andrea Canoni. Ďakujem pekne. Pán predseda, Chcem zablahoželať kolegovi Chrisovi Davisovi. Jeho dokument plne podporujem. On chce, aby sme sa rozhodli pre jeden tábor. Európa musí prísť s dôveryhodnou odpoveďou na celosvetové globálne oteplovanie a čakajú nás aj dôležité rozhodnutia napriek e, negatívnym dôsledkom, ktoré by to mohlo mať. Jednoducho Európa musí ísť príkladom, musí byť lídrom na medzinárodnej scéne. Keď, aj keď neexistuje záväzná zmluva, je to potrebné. A je taktiež množstvo vedeckých údajov, napriek tomu niektorí popierajú klimatické oteplovanie. E, nedávno bola zorganizovaná konferencia v Štrásburgu. bolo to po 12. septembri a ja som e, sa na tej konferencii zúčastnil a bol som e, prekvapený, keď tam jeden kolega spochybňuje globálne oteplovanie. Aj dnes to čiastočne odznelo. Ak Európa nebude konať v tejto oblasti, tak hrozí, že ju predbehnú nové ekonomiky, napríklad v oblasti e, slnečnej energie. Mohlo by to mať ďaleko siahle e, dôsledky na ekonomické hospodárstvo, ale aj na medzinárodnej scéne. Mám na mysli napríklad migračné toky kvôli klimatickým zmenám. taktiež vývoj e, fauny, flóry, napríklad hmyz e, nevyhnutný pre polnohospodárstvo. Už dlhé roky v Európe konštatujeme, že sú, sa rozmnožujú riasy, no a má to dopad na turizmus. A Polnohospodárstvo by mohlo trpieť kvôli novým chorobám, dokonca samotní ľudia mohli by, mohlo by ísť o choroby, ktoré v minulosti neexistovali. Včera na výbore Envy sme si vypočuli riaditeľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a pán Sprenger včera povedal, že treba hĺbšie preskúmať vplyv klimatických zmien na nové choroby vo svete. No a táto cestovná mapa na rok 2050, to je podľa mňa konkrétna príležitosť na vyvíjanie tlaku na radu a komisiu, aby konali rýchle, ale dobre. Náš výbor môže a musí zaujať rozhodné politické stanovisko, musí vystupovať odhodlane. Hlasovanie o týchto témach bude rozhodujúce v tomto funkčnom období. Tento dokument podporujem, je vyvážený a rozumný. Peter Lize. Ďakujem pekne, pán predseda Viem, že nemám veľa času, ale chcel by som si dovoliť pár zásadných pripomienok. Myslím si, že dôležité je neustále sa pozerať do správy Stern, keď hovoríme o prepojení ekonomiky a životného prostredia. Hospodárska kríza z roku 2009 bola predpovedaná Sternom ako to tak povediac najmenej negatívne, čo sa môže udiať. Stern ako významný svetový ekonom, bývalý šéf ekonom Svetovej banky, predpovedal, že je možné, e, že nastane situácia, ak nebudeme bojať pri klimatickým zmenám, tak e, hrubý domáci produkt globálne klesne o 5 až 20 Samozrejme, je to veľa špekulácií, ale mňa pres, presvedčil jeden renomovaný odborník na klimatické zmeny a, a povedal mi, že by sme mali viede, viesť, viesť diskusiu a poviem, pán Líze, povedzte mi nejaký, nejaký liek alebo nejakú, nejakú lekárskú metódu, kde by bola 100% zhoda všetkých odborníkov. Jednoducho pozrite sa, čo je to IPCC. Je to obrovský orgán, kde je 3000 ľudí a jednoducho nemôžete očakávať, všetci sa zhodnú na eh, jednom názore. To znamená, že tá názorová rozdielnosť medzi vedcami je obrovská. Napríklad ak by sa v našom regióne 20 odborníkov zhodlo na určitú terapiu, tak jednoducho musím vychádzať z toho, že je to dobrá metóda, môžem ju uplatňovať. Takže mali by sme konať aj tak v teraz tejto situácii. Musíme dbať na to, čo hovoria veci. Chcel by som povedať, že musím pogratulovať komisii bola kritizovaná, že bola príliš málo ambiciozná alebo príliš veľa ambiciozná. Myslím si, že teraz sa podarilo nájsť dobrú cestu. Dôležité je diskutovať o dlhodobých cieľoch a je nutné samozrejme sa zaoberať aj e, konkrétnymi detailami. E, samozrejme, ten plán do roku 2050 je veľmi dlhodobý ale musíme si uvedomiť, že stratili sme veľa času, až v roku, roku 2005 sme začali diskutovať o tom, čo spravíme v budúcnosti. Teraz to treba implementovať, tá línia je podľa mňa správna, čísla sú konzekventné a mali by sme ich podporiť. Veľmi dôležité je to, že sa to spomína téma energetickej účinnosti. To je nedeliteľne prepojené s touto cestnou mapou. Musíme najprv dosiahnuť naše cieľ do roku 2020, musíme zadefinovať koherentné ciele, ktoré sa týkajú úspor CO2, musíme zvýšiť energetickú účinnosť 2030, do roku 2030, 40, 50, lebo pre ten elektrický prúd, ktorý nespotrebujeme, nepotrebujeme žiadne nové kapacity ani transportné siete. Myslím si, že komisia je na správnej ceste. Mali sme na nich zatlačiť, aby boli konkrétnejší ale v zásade by sme nemali kritizovať, ale práve s komisiou by sme mali pracovať na implementácii celej tej práce, toho postupu. Ďakujem pekne. Ines Ayala Sender. Muy brevemente, no para entrar en el fondo de la cuestión, que entiendo que ha sido... Eh... Ďakujem pekne, pán predseda, skutočne iba stručne. Myslím si, že táto téma je taká téma, ktorej sa intenzívne diskutovalo viacerými kolegami. Chcel by som povedať ešte jednu vec. Neviem, či v španielskej verzii materiálu je nejaká chyba, ale eh, ku koncu dokumentu, tam, kde spravodajca Chris Davis hovorí o príležitostiach pre nás, sú tam dva malé odstavce, kde je uvedené, v dobe vojny sa veci dejú rýchlo, likviduje sa byrokracia, nepočítajú sa peniaze a je tu jednoducho rozhodnutia. Ja toto nepodporujem, ja chápem, že kolega Davis tu používa takú katastrofickú retoriku a to vedomé, lebo tu poukazujú na to, aké dramatické rozhodnutie nutné prijať. Chcela by som upozorniť spravodajca Davisa na to, že podľa mňa tieto formulácie správy by nemali byť uvedené, lebo tu sa zdá, ako keby najlepší svet bol vtedy, e, keď by bola vojna, vtedy nie je žiadny problém s byrokraciou, rýchlo sa príjmajú rozhodnutia a ja skutočne nesúhlasím s touto formuláciou. A potom je to ďalší odsek, kde sa spomína, e, že v prostredí vojny a tak ďalej. Samozrejme, ja chápem, že ste nám chceli povedať, aké je to dôležité, a aké dôležité sú naše rozhodnutia. Chcela by som vás poprosiť, aby sa to nejako popravilo, tie formulácie nie sú dobré. To nás nevedie vôbec k tomu, aby sme, e, vôbec nie je dobré, aby sme nejako pozitívne diskutovali o prípadných vojnách. Ďakujem pekne, pani Gulár. Monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem opakovať všetko, čo tu odznelo. Ja úplne súhlasím s tým, že dokument pána Davisa je kvalitný. Ja som si vypočula vašu anekdotu, pán predseda. Áno, musíme znižovať eh, znečistenie všeobecne. Ale okrem normalizácia donúcovania vo vzťahu s našimi podnikmi, ktoré už v súčasnej kríze znášajú všetky tieto obmedzenia a pritom dnes majú ťažkosti s výrobnou činnosťou. Ja by som chcela, aby Európa mala skutočnú zmysluplnú, ambicioznú, konkurencieschopnú priemyselnú politiku, ktorá by dávala dôraz aj na výskum Musíme mať taktiež ambicióznu výskumnú politiku a musí byť čitateľná, musí sa o nej vedieť. EU má prostriedky e, prostredníctvom regionálnej koheznej politiky. Máme spôsoby, ktorými podporiť výskum, inovácie. A zdá sa, že 350 miliárd eur regionálnej politiky a politiky súdržnosti, že tieto prostriedky sa až tak v Európe nevyužívajú. V niektorých krajinách tá miera čerpania nedosahuje ani 20 a pritom e, je sedemročný plán a dve tretiny obdobia už sú za nami. Takže skutočne Potrebujeme ambicióznu environmentálnu politiku, na tom sa všetci zhodneme, ale musíme zároveň mať výskumnú a priemyselnú politiku v Európe, ktorá by bola ambiciózna, konkurencieschopná. A našim podnikom musíme nájsť, e, musíme pomôcť e, pri hľadaní nových prostriedkov a nových spôsobov na e, ťaženie napríklad bridlicového plynu Takže naozaj treba byť odhodlaný a to je dôležité v súčasnom kontexte. Ďakujem pekne, to bola teda rozpráva, bola veľmi rozsiahla, boli to viaceré pripomienky a myšlienky. Myslím si, že tá téma stojí za to, aby sme tak intenzívne o nej diskutovali. Teraz by som chcel dať slovo komisii. Je tu pán Štefan Fergut z generálneho riaditeľstva pre klímu. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pánovi Davisovi za veľmi zaujímavý dokument, ako aj skutočne za intenzívnu a živú diskusiu. Chcel by som spomenúť viacero bodov, ktoré sa týkajú viacero tém, ktoré vyplynuli z tejto diskusie. Prvá vec sa týka medzinárnej úrovne, teda prepojenie tejto cestovnej mapy s medzinárodnou agendou. E, ešte nás delí iba pár mesiacov od e, Durbanu. nedávnom bol e, Cancún. Tu sa musíme opierať o vedecké poznatky IPCC. Takže teraz svetoví lídry akceptovali ten cieľ 2 stupne a v Cancúne sa dosiahla zhoda, kde väčšina rýchlo rozvíjajúcich sa ekonomík povedali, že oni chcú konať, oni reprezentujú 80 globálnych emisí. Takže uvidíme, že či sa vykonajú kroky, či tu bude odhodlanie. My sme to analyzovali v cestovnej mape a skutočne musíme si uvedomiť, zatiaľ je to nedostatočné Ak chceme do 2 stupne, ale je nutné ďalej pokračovať a zapojiť do celého procesu aj rozvojové štáty. Druhý bod. Vypočul som si viaceré komentáre, ktoré sa týkajú e, tejto cestovnej mapy. Označovala sa ako taký hrubý plán, alebo ako predpoveď toho, ako bude vyzerať svet v roku 2050. Myslím si, čo je dôležité na tejto cestovnej mape, je opierať sa o aktuálne poznatky, analyzovať situáciu a zamýšľať sa nad tým, aké kroky by sme mohli vykonať. Odhadujeme, aké budú budúce technológie, aké budú investície, e, kde musíme konať, aké sú príležitosti pre Európsku úniu, aké sú kompenzácie a na základe tohoto, tohoto povedomia je nutné upraviť e, príslušné politiky. Čo sa týka milníkov, e, to sú veľmi kritické body v rámci tejto cestovnej mapy, lebo musíme si uvedomiť, že, mus, že dôležité je, aby prímysel vedel akým spôsobom aj vykonať investície, kam to má smerovať. Toto je veľmi dôležité. Z hľadiska investícií, ktoré budú trvať 20, 30, 40 rokov, investori musia mať túto dlhodobú perspektívu. Preto máme tieto milníky, môžu pomôcť. Áno, nie sú to ciele, práve preto, lebo ciele ako cieľ do roku 2020 zahrňajú aj určité medzinárodné snahy, ktoré sa týkajú znižovania emisí CO2 a potom to bola otázka lineárnosti. Áno, nie je to lineárne a má to špecifický dôvod. Preto, lebo niektoré technológie sa e, budú mať dispozícii až neskôr e, v oblasti dopravy alebo CCS. Tu sa najprv musia otestovať e, v praxi. No a teraz to boli dve špecifické otázky. Myslím, že to bola pani Jordán. Tu ide o náklady pre spotrebiteľov Áno, to je zásadná otázka. Myslím si, že tá dopadová štúdia poskytuje hlbokú analýzu, hlbokú analýzu toho, čo to znamená pre domácnosti, ale potom je taký celkový náhľad, ktorý sa týka potrebných investícií a tých eh, úspor, ktoré vyplývajú z týchto investícií. Tie investície dosahujú asi 270 miliárd eur ročne pričom úspory dosahuje rovnakú šírku, e, výšku, takže to je veľmi dôležité. A samozrejme sú tu veľké výzvy, ako dopredu financovať tieto investície. Potom to bola otázka, ktorá sa týka jadrovej energetiky. V našom scenári sme vychádzali z politik tak, ako sú teraz v jednotlivých členských štátoch. Samozrejme, tá analýza bola vykonaná ešte pred Fukushimou, a vieme, že nastala situácia, kde Nemecko sa odkláňa od jadrovej energetiky. To sme ešte nezhľadnili v našom scenári. Ale čo sa týka roku 2050, my sme aj tak už rátali s tým, že vzhľad bladiska nebude jadrová energia v Nemecku. A to bolo všetko. Ďakujem pekne. Ja. Thank you. Ďakujem pekne. Zástupca komisie za vyjadrenia k tejto cestovnej mape. Chris Davis, chcel by si zhrnúť celú diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Pirilo napísal stanovisko v mene výboru ITRE. Ak si spomínate, máme tu pravidlo 50 na výbore ITRE a výbor ITRE má kompetencie v oblasti obnoviteľných zdrojov, sietí, a ak máte nejaké špecifické pozmeňujúce návrhy, tak dôležité je, aby ste to predložili k správe pána Pirila. to je tuším do budúceho útorka, alebo teda je to niekedy budúci týždeň. Čo sa týka mojej správy, e, takže samozrejme vieme, že e, nejakú dobu bude trvať preklad, a je tu viac robot, na ktoré by som chcel reagovať. Napríklad to, čo hovoril pán Rosio, vulkány, potom to bol pán Holger Kramer, spomínal zaujímavé úvahy, Dan Jürgensen tiež tu mal dobré pripomienky. Väčšina týchto komentárov sa spomínali viacejkrát, takže nechcem nejakom brať časom nášho výboru, aby som to prechádzal bod za bodom, ale chcel by som teraz e, zpovedať niečo na adresu apelu Karla Heinza Florenca. Isté bolo dobré, keby sa nám podarilo vytvoriť určitú mieru koncenzu medzi politickými skupinami, aby hlasovanie v našom parlamente dopadlo dobre. Pevne verím, že tie návrhy posilnia ešte tú cestovnú mapu a potvrdia aj tie ciele a chcel som sa ospravedlniť za taký môj živý jazyk a, a, a tie formulácie, ale jednoducho je to nespochybniteľný fakt, že e, vojny podporili technologický rozvoj. Jednoducho je to tak. A ďalšia možnosť je stanoviť si ciele alebo milníky, tak ako postupovali Američania v 60. rokoch, kde si povedali, že sa chcú dostať na mesiac. Takže stanovenie cieľov a milníkov posilňujú jednotlivé aktivity, ale pravdou je, že skutočne rok 2050 je veľmi vzdialený. No väčšina z nás tu už asi nebude ani ďaleko pred rokom 2050 a nebudeme môcť byť brány na zodpovednosť, ak to zlyhá. Ale musíme vedomiť, aké sú ambície do roku 2030 a 2040, tie sú v podstate dôležitejšie. A Pevne verím, že komisie a príslušné generálne riaditeľstva budú diskutovať, že budete diskutovať aj s vašimi kolegami, ktorí e, pracujú na cestovnej mape pre energetiku a že tam budete mať tiež e, primerané ciele a milníky. Karl Heinz hovoril o partnerstve a v rámci partnerstva je dôležité si uvedomiť to, že viacerí z nás tu ambiciozne ciele, ktoré sa týkajú znižovania emisí CO2. Takto chceme prispieť prospech svetu, chceme ale zabezpečiť investície, hospodársky rozvoj. Sú tu viaceré priemyselné odvetvia, ako aj, aj to aj energetika, ktoré hovoria, že áno, oni chcú mať e, určitú mieru istoty, dlhodobé signály, a to je veľmi dôležité, ako majú vykonávať e, miliardové investície, jednoducho musíme toto spraviť. Ďakujem pekne. Takže máme tu pracovný dokument. Myslím si, že na základe tejto diskusie budeme mať návrh správy a potom viete, aký je ten postup a potom sa tejto téme vrátime neskôr a potom sa budeme zaoberať návrhom správy. Ďakujem pekne Chris Davis za, tie, za tieto príspevky v rámci diskusie. Teraz sa dostaneme bodu 15. Máme tu ďalší plán. Plán jednotného európskeho dopravného priestoru vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroja. Autor stanoviska je pán Boguslav Sonik. Gestorský výbor je výbor pre dopravu so spravodajcom Matiu Groš. Boguslav Sonik, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Doprava je vlastne základ našej ekonomiky, našej spoločnosti a prispieva k hospodárskému rastu, ako aj vytváraniu nových pracovných miest. Rozvoj dopravy musí byť udržateľný, je to globálny sektor, takže spolupráca je skutočne nevyhnutná na medzinárodnej úrovni a preto sú dôležité rozličné iniciatívy na rozličných úrovniach. Čo sa týka mojej oblasti, európskeho dopravného priestoru, ja som povedal, že tam, kde je to len možné, by malo, mal nastať istá zmena smerom e, k vozidlám, ktorí využívajú na pohon iné zdroje energie ako posilné zdroje a to je dôležité z hľadiska znižovania emisí CO2 ako aj emisí síry. To bolo poprvé a teraz po druhé. Emisie je dôležité znižovať samozrejme príslušnými technológiami v rámci spalovacích motorov, preto je dôležité využiť inovácie v oblasti dopravy. Samozrejme, takéto významné zmeny si vyžadujú čas, takže toto je dôležité zohľadniť. Je nutné sa opierať o realitu v členských štátoch. Európska komisia mala podporovať aj finančne pan európsku sieť železničných tratí. Takže to je dôležité z toho hľadiska, aby sa nákladné vozidla prekladali na železnicu a aby sa takto e, transportovali. Toto je dôležité pre tie regióny, kde dochádza k významným časovým omeškaniam, preto je bolo dôležité budúce kroky zamerať na to, aby sa, aby sa zabezpečil príslušný rozvoj, v jednotlivých regiónoch a štátoch Európy. Som si vedomý toho, že prechod k novým technológiám samozrejme si vyžaduje veľa času ako aj finančných prostriedkov. Preto je dôležité znižovať spotrebu fosilných palív, čo je vlastne najjednoduchšie opatrenie, ktoré môžeme vykonať. Dovolte, aby som zdôraznil aj dôležitosť e, Európskej komisie v rámci celej tejto snahy. Európska komisia by mala iniciovať kampane v prospech nových alternatívnych možností dopravy. Ďakujem pekne. Boguslav Sonik, wir haben die Schattenberichterstatter. Tieňový spravodajca Ines Ayola Sender. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som rada poďakovala svojmu kolegovi Myslím si, že tu bude prebiehať veľmi dôležitá rozpráva. A teraz, keď komisia prichádza s horizontom 2020 až 50, pre ne, prípravu ne, e, rozhodujúcich rozhodnutí v takých sektoroch, ktoré potrebujú dlhé obdobia na toto rozhodnutie, pretože to sú, buď sa to týka infraštruktúry, alebo zmeny v oblasti vozidiel, alebo v oblasti používania palív a čoraz viac tiež prvky, elementy zahrnujúce správne plánovanie, pretože keď sa pozrieme napríklad na mestské plánovanie, tak vidíme, že mesta sa obracajú na Európsku úniu a žiadajú podporu na to, aby mohli čeliť novým výzvam pri urbanistickom rozvoji, pretože ide o neobmedzovanie mobility. Aby to nebolo ako v minulosti, keď sa na to pozrieme, že to bol určitý skrat medzi tým, čo bola tá požadovaná mobilita a hospodársky vývoj v súčasnej situácii kríze predovšetkým pokiaľ ide o enormnú hospodárskú súťaž, ktorá narastá v globálnom ohľade, kde logistika zohráva e, stále väčší význam a preto, preto nemožno obmedzovať o mobilitu. Naopak je potrebné podporiť akékoľvek investície do tejto oblasti, aby sa zabránilo drastickým zmenám v mobilite. Pretože vieme, že ekonomika funguje hlavne na základe mobility. Veľmi by som si prijala, aby sme išli viac do hĺbky, pokiaľ ide o celé tie urbánne aspekty, ako z ekologického, tak i z iných hľadisk. Treba tiež hovoriť o budovaní nových cyklistických e, chodníkov, pretože aj to súvisí s podporou zdravia občanov, logistika prepravy tovarov, pretože v mestách máme takú tendenciu riešiť problémy z ekologického hľadiska a obmedziť prístup osôb. Ale neobmedzujeme pohyb tovarov. Myslím si, že je treba, aby sme tu šli viac do hĺbky, aby sme viac podporili inovatívny prístup týkajúci sa logistiky a prístupu k digitálnemu trhu je potrebné. Znižovať potrebu logistiky, pohybu výrobkov, pretože tu je potrebné čeliť tejto mestskej logistike a to je vec, ktorú ja by som eh, rada eh, vo výraznejšej miere podporila v našej správe. Pokiaľ ide o medzinárodnú úroveň, i tu je dôležitá mobilita. A je jasné, že pokiaľ ide o rozhodnutia v oblasti lodnej dopravy a leteckej dopravy, nuž no to všetko sú dôležité oblasti v spojení eh, so znižovaním emisí s používaním paliva, ktoré povedie e, k znižovaniu emisí a tu sú snahy aj v Spojených štátoch a na, o rôzne machenácie a preto je dôležité využiť snahu e, Európskeho parlamentu treba skonsolidovať medzinárodné dohody, ktoré treba posilniť v tomto ohľade. i v tých globálnych dohodách, ako som už bola povedala. Komisia 19. predloží návrh týkajúci sa nových transeurópskych sietí. Tu samozrejme bude nový pohľad na vec a preto i tu treba posilniť i tento aspekt z pohľadu našeho výboru, aby sme zohľadnili aj ten modálny pohľad, eventuálne zmeny či striedanie druhov dopravy, e, aby sme znížili negatívne dopady tejto mobility. A takisto, ako bol správne podznamenal pán predseda, v našej kríze panuje e, dominancia nevyhnutnosti e, reštrukturalizácie dochádza k zničení pracovných príležitostí. Takže ide o to, eh, aby sme v určitom ohľade eh, dali voľnú ruku ku komisii, aby sa dosiahlo lepších výsledkov pri vytváraní zelených pracovných príležitostí Síce o tom stále hovoríme, ale na európskej úrovni sme ešte neboli schopní systematickým spôsobom vytvoriť príslušné sociálne doložky pre tvorbu nových pracovných príležitostí pre nové trhy z ekologického hľadiska. Ako napríklad, e, ak si vezmeme elektrický voz, elektromobil, tak to je určitý produkt, ktorý nám vyrieši množstvo problémov, ale z pohľadu bezpečnostného aspektu je tu treba úplne zmeniť sektor údržby takýchto typov vozidel a tu sme zatiaľ ešte nič nepripravili pre e, príslušných odborníkov, ktorí by to potrebovali, že? Pretože i tu je potrebné zmeniť kvalifikáciu dotyčných pracovníkov v údržbe elektrických vozov. E, mám na mysli elektromobily a E, hospodárske aspekty, stimuly pre túto oblasť je potrebné s ohľadom na externé náklady identifikovať príslušné nevyhnutné stimuly, aby sme neustále viac ktoré pájali os sever-juh a západ-východ. Je treba takisto periférie a centra a tiež by som podporila kolegu Saniga s tým ohľadom, že v tomto tranzitnom období treba zosúľadiť veľké rozdiely medzi jednotlivými jednotlivými regiónmi a jednotlivými štátmi, pretože niektoré štáty napríklad majú úplne uzatvorenú sieť mobility a v mnohých aspektoch napríklad lode, prístavy, a tak ďalej. A tu máme potom ďalšie státy, štáty, ktoré sa snažia, nuž, tak povediac, e, aplikovať iné štruktúry a snažia sa zavádzať svoje vlastné infraštruktúry a vlastné dopravné systémy. I tu si myslím, že by sme mali správne identifikovať tie rozdiely. Stále musíme mať na pamäti, že treba počítať vždy s nevyhnutnosťou znižovania emisí. A to musíme zohľadniť i pri práve zelených profesí, o ktorých už som bola hovorila. Ďakujem. Ďakujeme pani poslankyni. A teraz má slovo Gerbrand Jan Možno, že to teraz nie je spravodlivé, ale rád by som vaše príspevky obmedzil na 3 minúty tak, aby sme mohli dodržiavať náš plánovaný program. Ďakujem. Budem sa snažiť čo najstručnejší. Využívam svoj čas e, tiež z, e, v mene kolegu Skilaka Kisa, ktorý e, je mimo a e, rieši určité problémy týkajúce sa Grécka. Takže aj v jeho mene pohovorím. Vám e, by som chcel poďakovať ako spravodajcovi za, na túto správu, ale snad by som si myslel, že by ste mohli byť trošku ambicioznejší. Európska komisia bola veľmi ambiciozná a to je možno uh, jeden z dôvodov, prečo mám rád tieto e, cestovné mapy, sú veľmi ambiciozne. Jediná otázka, ktorú si môžeme položiť, je, ako dosiahneme ciele, ktoré v cestovných mapách stanovujú. Aby som len osviežil vašu pamäť, sú tu dve veci tejto cest, cestovnej mapy. Znížiť počet konvenčne používaných aut e, v urbánnych oblastiach do roku 2030 a do roku 2050 ich postupne Eh, obmedzovať. Takže o nejaký čas vôbec nebudeme mať konvenčne poháňané vozidla v európskych mestách. Takisto nízkouhlíkové trvalo udržateľné paliva v leteckej doprave na, znížiť na 30 do roku 2050. To sú veľmi ambiciozne ciele a, a myslím si, že toto nie sú nejaké malinké krôčky, to, sú, to je naozaj revolúcia a úplne povedané je to aj správne. Potrebujeme v oblasti dopravy revolúciu a takisto e, to potrebujeme, ako, ako to potrebujeme aj v klimatických e, otázkach. Predošla téma. Ak chceme byť revoluční, tak som presvedčený, že potrebujeme oveľa viac inovácií, výskum a rozvoj. To bude všetko rozhodujúce pre úspech cestovnej mapy. Je to veľmi dôležité, pretože ak to neurobíme, pozrime sa na realitu o 20-30 rokov, budeme jazdiť na elektrických autách z Indie, Brazílie či Číny. Budeme cestovať na autách z oblastí mimo Európy, ako momentálne e, zamýšľa, zamýšľa Kalifornia e, kupovať rýchlostné, e, vysokorýchlostné vlaky z Číny a nie z Európy. Takto sa na to treba pozerať, vážení. Takže cestovná mapa je vytýčená v Európskej komisii správnym smerom. Je to princíp, že užívateľ a znečisťovateľ platí, ale uvedomujete si, že potrebujeme trošku viac, než komisia navrhuje internalizovať e, externé náklady. To je rozhodujúce. Takisto treba naozaj umožniť skutočnú hospodárskú súťaž a na to potrebujeme ten uh, internalizáciu externých nákladov. Takisto štátne monopoly na miestnej úrovni. Na miestnych úrovniach máme príveľa štátnych monopolov. Hovorím o dopravnom sektore, ktorý bráni vstupu nových inovatívnych e, čistých víziev. Takže toto je veľmi rozhodujúce, ak chceme modernizovať naše dopravné systémy v rámci miest a splniť ciele, ktoré Európska komisia stanovuje. Okrem toho by sme vážne mali e, e, využiť e, možnosti postupne odstraňovať podpory neekologické, ako náhle budeme stimulovať fosílne paliva. Nikdy nedosiahneme ambiciozne ciele komisie. Takže, pán predseda, Vážený pán spravodajca, trošku viac ambícií vo vašej správe a určite vám pomôžem spolu s pánom Skilakakisom s niekoľkými pozmeňujúcimi návrhmi. Ďakujem. Ďakujeme. takisto za pozmenujúce návrhy iných kolegov, nielen vaše, budú veľmi vítané na obohatenie tejto správy. Slovo má teraz pán Tremopulos a ďalším rečníkom potom bude Anna Rozbach. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Aj ja zo pár prvých úvah, ktoré by som rád odprezentoval. Som tieňovým spravodajcom za zelených a rád by som sa krátko vyjadril k, tejto, k tomuto stanovisku zníženie emisí o 60 do roku 2050 v, roku v oblasti dopravy, nuž tak to nie je dostatočne ambiciozný cieľ na to, aby sme chránili klímu. Ale tento cieľ minimálne musí byť celkom e, záväzne stanovený. Ciele na zníženie emisí CO2 v cestnej doprave, ale aj v e, leteckej a námornej doprave, nuž tie každom prípade sú želateľné. Musíme nájsť určite možnosti na to, ako by sme dopravu vo všeobecnosti mohli okresať. A to musí presahovať ciele navrhnuté komisiou. Musíme pracovať na tom, aby sme použili e, ekologickejšie formy mobility. Tu treba využiť aj princíp e, toho, kto spôsobuje e, tieto problémy. Potrebujeme celkom e, jasne hovoriť o nových e, zdrojoch energie, ktoré použi- treba použiť. Napríklad e, železničná doprava. Čo robíme v krajinách, kde je teraz kríza? kríza? E, v Grécku je teraz trojka a dve tretiny e, do, železničnej dopravy má byť škrtnuté. Čo robíme v tejto oblasti? Aké návrhy? Myslím si, že subvencie Európskej únie by mali smerovať do infraštruktúry e, vlakovej, železničnej, nie smerom k tomu, že tieto sa, infraštruktúry sa naopak škrtajú. Toto treba na, e, súčasne e, zohľadniť právne predpisy EÚ. My si myslíme, že, že pri spotrebe palív u užitkových vozidel by mali byť rovnaké predpisy ako v preprave pasažierov. Aj nákladné vozidlá musia mať e, obligatórne povinné ciele, aby sa znižovali ďalej emisie. Potom biopalivá. Momentálne existujúce normy nezohľadňujú to, že vedú, tieto emisie vedú k tomu, že sa mení využitie pôdy doteraz využívaná pôda na, na, na, na potraviny sa používa teraz na biopaliva. Musíme celkom jasne skúmať a, a konštatovať, že emisie CO2, či sa naozaj znižujú emisie, až potom môžeme plne e, vsadiť na biopaliva. Inak nemôžeme dosiahnuť, že emisie skleníkových plynov sa znížia a že sa dosiahnu klimatické ciele. Biopaliva môžu samozrejme zohrávať dôležitú úlohu v trvalo udržateľnej doprave, ale to len vtedy, keď táto oblasť bude pracovať oveľa efektívnejšie a keď celá potreba eh, palív sa zníži. My si myslíme, že dopady klimatické vo všeobecnosti treba vnímať celostne. Takisto treba tiež zohľadniť, ktoré e, formy pôdy sa e, zmenia vo využívaní, aby sa napríklad vytvárali biopalíva. My si myslíme, že regionálne hospodárske spoločenstva by mali mať e, do toho možnosť hovoriť. Potrebujeme medzinárodný systém, aby klimatické dopady e, lodí napríklad sa znížili. Nemôžeme sa obmedziť na opatrenia, ktoré sa týkajú len tu, tejto časti EÚ a, a, a podielov e, Európskej únie na medzinárodných flotilách. Lodná doprava bola zohľadnená pri znižovaní emisí, e, redukcie emisí skleníkových plynov, ale do roku 2011 tu musia byť v tomto roku teda ešte určité konkrétne návrhy. Naozaj treba sa rýchlo rozbehnúť. Ďalej potom otázka leteckého paliva, aj tu sú sklzy. My si myslíme, že dopady e, kerozínu na životné prostredie treba premysl- nanovo premyslieť, aby sme mohli efektívnejšie posudzovať, do akej miery e, z daňového hľadiska možno e, zrealizovať ciele. To sú moje poznámky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo Teraz dostane Anna Rozbach. Potom pán Grote, Vittorio Prodi a Sofio Okony. Najskôr pani, pani Rozbach. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme o budúcnosti, o zdrojoch energie, ale asi ide skôr o dokument komisie a nie o vaše stanovisko a ja by som sa radšej vyjadrila práve k tomuto stanovisku, napríklad odsek 10. Tam hovoríte, že ide o veľký prechod k novým technológiám, ale to trvá istý čas a musia byť zohľadené rozdiely v členských krajinách. Ja hlavne dúfam, že v tých krajinách, ktoré ešte nemajú úplne rozvinutú infraštruktúru, že sa e, rozhodnú netrvať na starých e, technológiách, ale že urobia ten skok do budúcnosti, to im E, priniesie veľké výhody. A teraz všeobecne k vášmu dokumentu. Mňa trošku prekvapila tá námorná doprava. A tá ostala trochu nepovšimnutá. A ja mám pocit, že je to téma, na ktorú sa musíme trochu viac zamerať. To isté platí pre e, vnútroštátnu e, riečnú dopravu, taktiež vysokorýchlostné vlaky, tak na prepravu tovarov ako pasažierov. To taktiež trochu nechávate bokom. To isté sa dá povedať aj o vlakoch, ktoré by mali nahradiť e, lety na krátke vzdialenosti vo vnútri EÚ, to ste trošku zanedbali. A myslím, že my predložíme aj konkrétny pozmenujúci, doplňujúci návrh. Ale mne sa trošku ťažko hľadá ten úvod, o ktorom hovorili predrečníci. Vy to vlastne ani nespomínate, hovoríte až na konci o plus minus 10%, e, čo sa týka paliva. Ja dúfam, že budeme postupom času dostatočne odvážni na to, aby sme dobehli Čínu teda e, prejsť na výrobu elektrických litiových batérií pre vozidlá a teda napredovať trochu rýchlejšie, využiť to, čo už je k dispozícii. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Rozbach za tento ambiciózny prejav. Ste zjavne za environmentálnu dopravu. Teraz ďalší rečníci. Pán Grote a potom pán Prody. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr blahoželám tomuto stanovisku. Ak chceme naozaj niečo dosiahnuť v doprave, keď chceme naozaj správnym smerom, tak potom sa nevyhneme internalizácii externých nákladov a tento e, systém musíme konzistentne uplatňovať v Európe. Nepotrebujeme žiadne katastrofálne scenáre, nemusíme sa neustále obávať konkurencie z ďalekého východu alebo Zatiaľ potrebujeme jednotný systém a potrebujeme to jednotne uplatňovať v Európe, tak potom sa nemusíme báť v budúcnosti. Takže internalizácia externých nákladov. Všetko bude zohľadnené, teda zohľadnia sa rôzne dopravné systémy. A dôležité ešte treba spomenúť v tejto správe, to sú meské aj mimomestské e, oblasti. E, v Európe máme individuálnu mobilitu, tu nemôžeme zakázať. Jednoducho musíme jednotlivé situácie zvážiť, mm, zamyslieť sa nad tým, ako v mimomestských oblastiach e, dať príležitosť na mobilitu, a možno E, pamätať aj na demografické zmeny. A ešte niečo, čo úplne chýba v stanovisku, teda to je niečo, čo vždy vyplynie, keď diskutujeme o klimatických zmenách, teda že keď máme nejaké ciele a chceme jednotný dopravný priestor, ktorý bude konkurencieschopný a šetrný k zdrojom, tak potom e, treba aj hodnotenie sociálnych dopadov, teda, že či naše e, rozhodnutia naozaj e, budú únosné aj zo sociálneho hľadiska, či naozaj zaručíme mobilitu v budúcnosti. Na tom mi záleží a predložím v tomto zmysle aj e, pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Hovorila o tom aj kolegyňa Ayala Sander. Treba naozaj zvýšiť e, ponuku v oblasti dopravy. To je logické, keďže e, počet obyvateľov na tejto planete rastie Takže sociálne hodnotenie dopadov, internalizácia externých e, nákladov a nebojme sa zániku sveta. Ja myslím, že máme naozaj dobré e, prostriedky na to, aby sme sa s týmito výzvami aj popasovali. Ďakujem pekne. Teraz pán Prody má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel vyjadriť dvom bodom. V prvom rade intermodalita alebo prepojenie jednotlivých spôsobov dopravy, hlavne medzi železničnou a e, mestskou dopravou. Treba mať čo najekologickejšie spôsoby dopravy. Zahrňa to aj cyklistické trasy a používanie bicykla. A ešte jedna vec, o ktorej chcem hovoriť. Dopravu netreba vnímať izolovanie. Treba mať všeobecnejší pohľad, ktorý zohľadňuje celkovú organizáciu našej spoločnosti. Čo tým mám na mysli? Uvediem jeden príklad, napríklad e, stavebné odvetvie. Mm, nechali sme tomu voľný priebeh. Prinieslo to samozrejme aj špekulácie. Ja si myslím, že sa dá znižiť dopyt po doprave. Dá sa zabrániť tomu, aby stavebné odvetvie zaznamenávalo iba nárast cien, aby sa to potom prenášalo na dopravu, pretože ak sa zhodnocujú e, stavby, čo často býva v mestských oblastiach, tak potom sa to prenáša aj na dopravu tieto zvýšené ceny. Ak teda chceme uľahčiť vytváranie príbytkov blízko miesta práce, tak potom sa môže znížiť aj ponuka dopravy. A taktiež nezabúdajme na Galileo. Tento systém nám umožní spoplatnenie využívaných cestných úsekov a nepaušálne spoplatnenie. Ja myslím, že je to spôsob, ktorý umožní dopravu lepšie začleniť do celkovej organizácie našej spoločnosti. Najskôr Richard Zeba. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď hovoríme o doprave, tak potom by sme mali byť čo najmenej ideologicky a ja myslím, že my ako politici musíme vytvoriť správny rámec na to, aby doprava mohla fungovať. A ja myslím, že aj rozvoj teda závisí aj od politiky. Ľudia sú pripravení prestúpiť na nové spôsoby dopravy, ale za predpokladu, že budú e, fungovať e, zákazmi myslím, že nedosiahneme v politike nič, pretože sa nájdu e, obchádzky. E, nedá sa napríklad e, v Bruseli zakázať používanie automobilov, ak sa nezlepší ponuka MHD. Takže mm, alternatívy, to je dôležité a o tom hovorili aj predrečníci. Napríklad internalizácia externých nákladov, to je jadrová otázka Ide aj o vytváranie finančných príležitostí. Musíme rozvinúť infraštruktúry tak, aby občania mali možnosť naozaj presedlať z osobného vozidla na iný spôsob dopravy, takže občania sú na to pripravení, ale musia existovať alternatívy. Žiaľ, treba povedať, že my v Európe máme neúčinný železničný systém a to napriek tomu, že sme mali rôzne liberalizačné e, balíky, ale železničná doprava funguje hlavne v rámci národných e, hraníc. Skúste e, ísť s belgickým lístkom E, do e, Viedne. Nemusíte si e, zmeniť lístok, to je naozaj veľmi spiatočnícke a opäť to nezávisí od ideológie, ale to je to národné myslenie. Aj v Tyrolsku, keď chcete ísť zo severného do východného Tyrolska, tak vám môžu robiť problémy. Jednoducho treba odvahu a prelomiť túto situáciu. A súhlasím s kolegom Grote, ktorý povedal, že treba e, zhodnotenie sociálnych dôsledkov. Oni e, ľudia cestujú za e, prácou a nechcú dobrovoľne sedieť hodinu v zápche. Mm, tu treba taktiež porozmýšľať nad tým, čo by sa dalo spraviť. To je úloha politiky, ale prosím bez ideológie, pragmaticky a treba dať ľuďom šancu na e, využívanie environmentálne únosných spôsobov dopravy. Ďakujem pekne, kolega e, Richard. E, vy ste sa vyjadrili k závažným témam, napríklad monopol v oblasti železničnej dopravy v EÚ. Hovorili ste aj o možnosti zvýšiť mobilitu. A teraz pán Tatarela. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak chceme udržateľnú konkurencieschopnú politiku dopravy, tak potom treba hovoriť hlavne o prepojení jednotlivých spôsobov dopravy. Keď mám cestovať do Štrasburgu, tak letím do Paríža, presedlám pre, pre, musím ešte zmeniť lietadlo v, v Ríme a v Marseji. Ale aby som to urýchlil, tak e, sa inšpiruje napríklad e, švajčiarskou železnicou. Oni sú v tomto šampióni. Ja myslím, že by to uľahčilo aj situáciu u nás. Ja letím z Paríža na, do Cúrichu a z Cúrichu idem vlakom do Štrásburgu. To je najjednoduchšie, Naozaj ten švajčiarsky systém na mňa zapôsobil a železničná doprava tam funguje. Vlaky idú až do samotného centra miest a potom máte automaticky prepojenie na autobusy, metro, taxíky a všetko to funguje ako švajčiarske hodinky. Tak to musí fungovať v Európe. A ešte jeden príklad. Keď hovoríme o emisiách CO2, ak chceme znižiť tieto emisie, tak musíme obmedziť dopravu. To je známe. No ale lode, ktoré prichádzajú do Európy, keď idú cez Suezky prieplav, tak musia urobiť veľkú obkluku, aby prišli do Rotterdamu, hlavného európskeho prístavu. Ja sa pýtam, prečo sme v Taliansku nepochopili, že môžeme o polovicu znižiť náklady, aj čas e, plavby, aj emisie CO2, e, tým, že by sme vymysleli priame prepojenie Talianska a Rotterdamu. Rotterdam to je prvý prístav ale e, v Taliansku je e, prístav Tarant a to by mohol byť akýsi Rotterdam južného Talianska, ale bol by to taký európsky projekt. Bolo by to mimoriadne pozitívne a to by umožnilo pretaviť tie pekné slova do činov a mali by sme E, udržateľnejší a konkurencieschopnejší systém dopravy. Ďakujem pekne. O chvíľu dostane slovo e, zástupca komisie, pán Santamato, ale ja by som rád nadviazal na to, čo tu odznelo. Ja som navštívil Palermo pred pár mesiacmi bolo tam stretnutie frakcie EPP a zistil som, že nemôžete si kúpiť listok na, vo vlaku a bolo mi povedané, že nemôžem ani nastúpiť a keď by som nastúpil, tak dostanem pokutu a e, vysadia ma, pošlu späť e, k okienku. Ja som nakoniec stihol za tie 3 minúty, ktoré som mal k dispozícii kúpiť si lístok, ale sú tu jednoduché postupy, ktoré by spravili dopravu príjemnejšiu pre e, užívateľa. No ale teraz dávam slovo zástupcovi komisie. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem spravodajcovi aj všetkým rečníkom. Je to povzbudivé pre komisiu, ktorá e, nadviaže na Bielú knihu. V tejto bielej knihe komisia má za cieľ znížiť emisie o 60 do roku 2050, ale znížiť aj závislosť od ropy zhruba o polovicu a taktiež obmedziť nárast dĺžky zápch na cestách. To sú všetko veľmi ambiciozne ciele a podľa nás by sa nemali dosahovať obmedzením mobility. Podľa nás by to bolo na úkor hospodárstva a na úkor sociálnej a územnej súdržnosti. To znamená, že všetky ostatné aspekty majú byť plne e, zhodnotené a využité a to zahrňa to, čo tu vo veľkej miere povedali predrečníci, napríklad využívanie technológií, využívať inú ako cestnú dopravu, lepšie fungovanie každého spôsobu dopravy a taktiež lepšia logistika spolu s ambicioznými cieľmi na roky 2030 a 50 komisia navrhuje niekoľko iniciatív. Niektoré sú rovnako ambiciozne ako samotné ciele, napríklad úplná e, liberalizácia e, železníc a taktiež e, kabotáž, internalizácia externých nákladov, taktiež vytvorenie koridorov, zmiernenie rozdielov v daniach. Dúfame teda, že parlament, podporí tieto ambiciozne iniciatívy a ja dúfam, že týmto by som zatiaľ mohol aj skončiť. Ďakujem pekne zástupcovi komisie. Ak dovolíte, mám jednu otázku. Ja sa pýtam, či e, počítate aj s financovaním dopravných sietí pre e, kamióny, teda vytváranie akýchsi železničných diálnic, do akej miery chce komisia využiť túto príležitosť. The, uh, the proposal on the funding uh, will... Ten návrh ohľadne financovania a hovorím o financovaní dopravných sietí, transeurópskych dopravných sietí, bude zverejnený 19. októbra. V rámci tohoto návrhu komisia sa bude zaoberať vytvorením primeraných sietí v rámci dopravného systému, takže sa vytvorí tak povediac chrbtová kosť, ktorá, kde sa vytvoria vlastne prioritné koridory a projekty. V rámci týchto projektov bude priorita venovaná tým projektom, ktoré tak povediac podporujú trvalú udržateľnú dopravu. Takže Tie priority sa budú týkať železníc, pôjde o odstránenie istých nedostatkov, pôjde o lepšie prepojenie, o podporu multimodálneho do, multimodálnej dopravy a samozrejme aj vnútrozemská vodná doprava. Ďakujem pekne za tento optimistický náhľad komisie. Pán Zeber má slovo, nech sa páči. Pán predseda, ak dovolíte, mal by som jednu otázku na zástupcu komisie. Vychádzam z toho, že on je asi z DG TRAN. Ako funguje vlastne spolupráca medzi DG Klim a DG TRAN? Potom druhá otázka, ako je to s konceptami, ktoré sa týkajú mestskej dopravy. Ďakujem pekne.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 ktorá sa týka nízkouhlíkovej ekonomiky, ako aj bielu knihu o doprave. Takže pracujeme s tými istými scenármi a to zníženie emisí o 60%, ktoré sa týka dopravy, vychádza zo spoločného modelovania, kde sú najnákladovo efektívnejšie návrhy pre sektor, kde vychádzame z tej celkovej stratégie zníženia o 80 To bola teda asi tá prvá otázka. A tá druhá, áno, čo sa týka mestskej dopravy. V Bielej knihe sa dostatočne zdôrazňuje práve mestská doprava a súvisí to s tým, že v rámci týchto ambicioznych celkových cieľov pre sektor nebude možné zanedbať tu ten podiel dopravy, ktorý sa týka prepravy na krátke vzdialnosti v urbánom kontexte. Ten, tá biela kniha nie je iba program pre komisiu. Pevne veríme, že to bude aj vízia pre miestne a lokálne orgány. Vieme, že je tam nevyhnutnosť riadiť sa subsidiaritou, musíme ju zohľadniť. Teda my poskytneme nástroje na lokálnej úrovni, ktoré môžu byť využité na lokálnej úrovni, môžu byť prospešné a ktoré pomôžu na to, aby sa dosiahli tie finálne ciele. Ďakujem bardzo. Na tým zakončili. Ďakujem pekne komisii. Toto je vlastne záver tohoto bodu nášho programu. Dovolte, aby som vás ešte informoval, že do 11. oktobra môžete predložiť pozmenujúce návrhy. Hlasovanie na výbore Envy je naplánované na 27. oktobra vo výbore TRAN 22. októbra, takže ja by som chcel apelovať na vás všetkých, aby ste predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré iste obohatia toto stanovisko a zabezpečia to, aby bolo ešte účinnejšie. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to bod číslo 16. Je to prezentácia štúdie o vplyve ťažby bridlicového plynu a roponosnej bridlice na životné prostredie a ľudské zdravie. Musím povedať otvorene, že ja som bol jeden z tých, ktorí boli za, za tým, aby sa o tomto diskutovalo. Ja som bol oboznámený so štúdiou v júli, pripravil ju oddelenie pre interné politiky a musím povedať, že je to skutočne škandalózna štúdia, je to vlastne už hotový manuál pre oponentov bridlicového plynu. Tam ide o to, ako zabezpečiť to, aby sa takáto ťažba v Európe zablokovala, alebo ako zabezpečiť to, aby to nebolo finančne zaujímavé. Toto ma vedie k tomu, aby som položil otázky, ktoré sa týkajú toho, prečo Európsky parlament vlastne chcel mať takúto štúdiu, kde je naše logo na prednej stránke, a potom vnútri vidíte vlastne, že to vôbec nezodpovedá názoru Európskeho parlamentu. Takže musíme si povedať otázku, ako predísť konfliktom v rámci budúcich štúdií, ako zabezpečiť e, objektívne štúdie. No, možno jediná možnosť je, aby sme nemali kontroverzné štúdie. Jednoducho nemôžem byť zapojený do takýchto štúdií, nemôžem byť zapojený do diskusí, bez toho, aby sme sa nedotkli toho, aké je tam, aké, aké je tam, aké je tam, sú tam, aká je tam zaujatosť. Takže niekto je za to zodpovedný a bolo by dobré, aby nám bol, sa vysvetli, ako k tomu prišlo. No, to som chcel povedať na úvod a dovolte, aby som teraz otvoril diskusiu. Prvý rečník na zozname je Prvý rečník je pán Altman. Zastupuje think tank, ktorý vlastne pripravil túto štúdiu a potom samozrejme vystúpia aj ďalší rečníci. No a potom vystúpia ďalší rečníci. Larska, madame Ukaciewska, monsieur Marcinkiewicz, e, monsieur Arsenis, e, monsieur Szymański, monsieur Grzyb, e, Vous m'inscrivez quelque part. Alors, je. Euh, Pardon, monsieur Šimanský, vous pouvez répéter, môže pán... Šimanský, mohli by ste teda ešte raz zopakovať, čo ste vraveli? Ja by som iba chcel povedať, že my tu sa zaoberáme vlastne stanoviskami politických skupín a využijeme tú klasickú metódu Thank you, chair. I ask... Pani McGuinness, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som požiadal o slovo preto, lebo chcela by som povedať, že vlastne koordinátori si vyžiadali vypracovať e, túto štúdiu, to je veľmi vážna téma, táto téma prilicového plynu. Možno sa vám nemusia páčiť tie výsledky, ale je to nezávislá štúdia a tu vlastne ide o prezentáciu štúdie, to je to, čo, o čo žiadali koordinátori, aby spravil sekretariat, preto tu dnes sme. Mali sme si vypočuť vlastne, o čo ide v tejto správe. Poprosím vás, že skutočne bolo primerané, aby koordinátori si vyžiadali takúto štúdiu. Euh, ja už som povedal, že pán Altman sa vyjadrí. On zastupuje ten think tank, ktorý vypracoval tento dokument? Alors, euh, oui, on va commencer par M. Altman. Takže najskôr pán Altman a potom koordinátori a potom ostatní, ktorí sa prihlásili. Pán Altman ako prvý, nech sa páči. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Pán predseda, dámy a páni, boli sme požiadaní, aby sme sa zaoberali vplyvom ťažby bridlicového plynu roponosnej bridlice. Je vplyv na životné prostredie, ľudské zdravie. Zároveň ide o to, sme sa mali zaoberať aj európskym regulačným rámcom tejto oblasti a mali sme sa zamýšľať nad perspektívnou úlohou týchto súrovín na budúcnosť energií v Európskej únii Takže načrtnem to, ako sme, ako sme postupovali a potom som mal dispozície pre vaše otázky. Vo všeobecnosti hovoríme o nekonvenčnom, tzv. nekonvenčnom plyne. To neznamená, že ten plyn ako taký nekonvenčný, ale ide o ten spôsob, ako sa ťaží z podzemia. Sú tu tri typy rozličných plynov, ale to, čo ich spája, je to, že si vyžadujú isté úsilie na to, aby sa podarilo vyťažiť tento plyn z tých geologických oblastí sa nachádza. Začali by sme vplyvom na životné prostredie a environmentálnymi rizikami. Myslím si, že to, to slovo riziko je podstatne, podstatnejšie ako vplyv, lebo musíme si uvedomiť, aké sú tam riziká v rámci ťažby prílicového plynu a to vôbec neznamená, že musia také situácie nastať, ale ako som povedal, e, tretí bod je zabrať sa tým, či ten regulatórny rámec v Európskej únii dokáže chrániť pred týmito rizikami. Takže, ešte predtým, ako k tomu pristúpime, je tu veľký zoznam prípadných vplyvov. Prvý z nich je, že potrebujete určitý priestor na to ten prístor, ktorý potrebujete, je nevinutný na ťažbu, potrebujete prístupové cesty, potrebujete e, oblasti kde vrty a potrebujete aj samozrejme nejakým spôsobom transportovať ten plyn, či už nákladnými vozidlami alebo plynovodmi. Sú tu určité riziky, rizika, že dojde ku kontaminácii povrchovej alebo podzemnej vody je tu aj veľká, hlavne veľká spotreba vody a toto je niečo, čo je veľmi zásadné, čo poukazujú skúsenosti z USA. Spomeniem určitý príklad v USA v rámci posledných 3 až 5 rokov sa vyvrtalo asi 50 tisíc studní na to, aby sa ťažilo, ťažil tento plyn sú tu určité nezávislé správy a sú to aj oficiálne správy, vypracované oficiálnymi úradmi, ktoré poukazujú, na tie určité aspekty, o ktorých tu ja dnes hovorím. To, čo využijem v rámci hydrologickej frakturácie, to, čo je vlastne spôsob, ak sa ťaží, tento plyn dochádza tu k využívaniu nebezpečných látok a keď sa voda dostáva na povrch, môže obsahovať určité e, ťažké kovy alebo radikálne materiály. USA došlo k porušení právnych predpisov, ktoré tvoria asi 1 až 2 všetkých vrtov. Takže keď máte 50 tisíc vrtov, tak je to 500 až 1000 týchto porušení priebehu ne, ne, v posledných rokoch. Napríklad v Nemecku, tam sú tiež určité skúsenosti s touto metódou ťažby. A Mali sme tu jednu veľkú nehodu, kde sa e, znečistila e, voda benzínom ako ďalšími látkami a došlo k čisteniu pôdy. A tam ale nie sú také veľké skúsenosti, ako sú v USA. Potom tu máme aj potenciálne znečistenie e, podzemnej vody metánom a tu môže dochádzať k problémom, ako napríklad to tu riziko explózie, potom tu dochádza k zasoleniu sodnej, e, pitnej vody v blízkosti takých, takýchto hm, ťažobných zón. Táto metóda ťažby ovplyvňuje hlboké geologické zóny. To môže viesť aj k menším zemetrasením 1 až 3 na Richterovej stupnici. Súvisí to s vysokým počtom vrtov, ktorými sa ťaží tento plyn. Čo sa týka toho druhého aspektu, vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, je to aspekt CO2 z iných skleníkových plynov. Otázka, ktorá to vystáva, je, je tento nekonvenčný plyn nejakým spôsobom lepší pre životné prostredie ako uhlie? To je tá zásadná otázka. Alebo môžeme to otočiť. Je to také dobré, je taký dobrý ako, ako konvenčný zemný plyn. Existuje to množstvo literatúry. A presnosť takejto analýzy veľmi závislí na množstve zemného plynu, nekonvenčného zemného plynu, ktorý sa vám podarí vyťažiť z jedného vrtu. Tie emisie, ktoré tam vznikajú, vo veľkej miere vznikajú pri samotnom vrte. Takže bez hľadu na to, koľko vyťažíte plynu z toho vrtu, emisie sú, vlastne vznikajú a preto je dôležité priemere vyťažiť čo najviac e, e, plynu, takto sa postupuje v USA. Ak sa to podarí, tak tie emisie CO2 môžu byť také, ako pri konvenčnom plyne a pri transporte po Európe, z, napríklad keď sa transportuje z severovýchodného Sibíru do Európskej únie. Samozrejme, potom je tu ešte aj ďalšia vec, že môžu priamo CO2 unikať z tých eh, hlbokých geologických vrstiev a vtedy sa situácia samozrejme mení. A situácia sa mení samozrejme aj pri spalovaní týchto plynov. Čo sa týka tých emisí skleníkových plynov, tie môžu byť dokonca vyššie ako to množstvo plynu, ktorý vyťažíte. Takže to je veľmi závislé od geologickej situácie v Európe. Toto je veľmi dôležité z hľadiska investícií a je to rozdielne pre každý jeden vrt. Dovolte, aby som sa teraz zaoberal tému Európskeho legislatívneho rámca. Tu ide o to, či je Európa dostatočne chránená voči rizikám, ktoré sa týka životného prostredia a ľudského zdravia, alebo či sú tam nejaké nedostatky, kde by ten regulatórny rámec mal byť posilnený alebo upravený. Poprvé musíme zdôrazniť, že neexistuje tu žiaden európsky rámec, žiadna takáto rámcová smernica, ktorá by, sa, ktorá by regulovala uh, takéto banícke ťažobné aktivity, ktoré spadajú pod e, národné kompetencie. Máme tu problém 40 štátov a príslušné legislatíve vidíme tam veľké rozdiely. Aká je situácia v Európe? Poprvé, toto je tak povediac taký prvý screen, ktorý sa týka bedlicového plynu. Samozrejme je nutné vykonať ďalšie kroky na to, aby bolo jasné, aký je, aký je regulatórny rámec Európskej únii. Tieto počítačné kroky odhalili 9 nedostatkov v rámci regulatorného rámca a možno by bolo dobre sa hľadiska našej analýzy zamerať na ten najväčší nedostatok a tu ide o to, že posudzovanie, environmentálne posudzovanie bridlicového plynu, vplyvu bridlicového plynu nie sú vyžadované. Sú tam aj ďalšie témy, ktoré sa týkajú prehlásenie o nebezpečných látkach, materiáloch. Vystavil to otázku, či potrebujeme povolenie na to, aby tieto chemikálie mohli ostať pod povrchom Zeme alebo nie. Využívame najlepšiu možnú technológiu, aká je vlastne kapacita e, čističek odpadných vôd z hľadiska kvantity lebo keď napumpujete 50 tisíc metrov kubických do každého vrtu, tak musíte túto vodu spracovať, keď sa dostane na povrch. Už som si vyčerpal svoj čas? Už mi ostáva iba jedna minúta, takže posledná téma a tu vystáva tá otázka. Aká je tu možnosť využívania tohoto nekonvenčného plynu? Boli tu odhady týchto zdrojov a musíme povedať, že nemáme presný prehľad, nemáme tu ani kvalitné odhady, aké sú zásoby v Európe. Asi najlepší materiál je e, vypracovala orgány v USA. A toto je tiež nedostačujúce. Máme dobré skúsenosti z USA a tam vidíme, ako rýchlo je možné využiť tieto zdroje. Samozrejme vieme, aké sú tam problémy. Musíme si uvedomiť, že Európa je veľmi rozdielna od USA vo viacerých oblastiach. Chcel by som zamerať na to, že máme tu zdroje, ktoré nie sú rovnomerne pr- e, rozdielne v rámci, v rámci Európy. Sú tu veľké zdroje vo Francúzsku a v Polsku. A potom, keď si pozrieme, aké, aká, aká hrubá je tá vrstva, kde môžete čerpať ťaží tento plyn, tak e, najzaujímavejšie je to v Polsku. A teraz, keď si pozrite všetky materiály, ktoré sa týkajú e, ktoré sa týkajú e, jednotlivých informácií od Medzinárodnej energetickej agentúry. Je tu správa, ktorá sa zverejnila v tomto roku e, pod názvom Zlatá doba plynu. Tam sa hovorí o tom, že Európe sa bude rozvíjať ťažba plynu a to sa týka nekonvenčného plynu a hovorí sa, že tu bude určitá zmena do roku 2035 a tu sa hovorí špecificky o Norsku. Ďakujem. E, dziękuję bardzo e, panu e, Matiasowi Altmanowi, który reprezentował autorów tego opracowania. Ďakujeme pánu Altmanovi, ktorý hovoril za autorov štúdie. sekundu odovzdám predsednícke žezlo pánu Lajnenovi. Dohodli sme sa, že najprv si vypočujeme zástupcov politických skupín a, a týmto teda odovzdávam vám slovo. Na zozname máme 10 e, rečníkov, každý má teda minútu a pol. Richard Zeber prvý. Minúta 30. poviem stručne, táto e, štúdia, no už my z EPP máme určité pochybnosti, pokiaľ ide o nezávislosť tejto štúdie a jej autorov. To treba preveriť, pretože je tu blízkosť k určitým organizáciám a preto by som rád si vypočul názor št- e, autorov štúdie, čo hovorí na túto výtku Veľmi ťažko sa tu odvodzujú dáta. V štúdii sa aj viackrát nachádza poznámka, že je veľmi ťažké pracovať s presnými e, dátami, pretože táto technika sa používa len v Spojených štátoch a pretože tieto e, zásoby sú také, také rozdielne. Ten obraz vyzerá tak, že by bolo zmysluplné, keby sme našli ešte ďalšie štúdie ďalších autorov a preto by som dal podnet nediskoja tu, ale pokračovať práve týmto spôsobom. Ďakujem. Štúdia po štúdii po štúdii na trhu je určite mnoho. Linda McEwan. Myslím si, že na začiatku tejto rozpravy sme mali otázku, či vôbec tá štúdia je potrebná. Váš potreda, podpredseda povedal, že tá diskusia e, nebola správna. Myslím si, že to je e, veľmi potrebná diskusia. Táto energia je v Európe nová a tu sú veľké výzvy. Treba sa pozrieť, či je tu regulačný rámec a ak sa rozhodneme pokračovať a ak budeme takto používať tento zdroj, treba aj chrániť vodu, verejnosť, s tým snad nikto tu nesúhla, nemôže e, nesúhlasiť. To by bolo smiešné e, v demokracii, v ktorej teda údajne žijeme. Viem, že je tu veľká lobby a všade vidíte tú lobby. Ale my máme zodpovednosť k občanom e, regulovať životné prostredie. A to by sme mali robiť. Súhlasím s pánom Zeberom, že to je začiatok diskusie. Určite bude počuť rôzne názory. A, a na konci je, na, je záver, že si ich všetky musíme vypočuť. Máme tento typ ťažby v našej krajine. Ľudia by mohli vedieť, mám tu článok z novín z dielne ministra, nie mojej vlády, ale liberálno-konzervatívnej vlády. A oni tvrdia, že v Spojenom, e, v Spojenom kráľovstve kvôli malému zemetraseniu v oblasti ťažby sa toto to, to ťažba zastavila. Treba to naozaj diskutovať. A vám, pán predseda, som vďačná, že to je dnes témou. Treba sa pozrieť na túto veľmi, veľmi vážnu tému. Áno, Američania urobili veľkú štúdiu aj v spolkovom Bundestagu je k tomu e, diskusia o štúdiu o environmentálnych dopadoch. Je teda primerané, že my tu sa tým zaoberáme v parlamente. Uvidíme, čo sa bude diať po štúdii, či bude správa celej téme. Pán Gebrandy. Ďakujem, pán predseda. Nie, žiadal som o slovo. Ste na mojom zozname. To je úžasné. Tu sa dejú dnes popoludní úžasné veci. Nechám priestor ostatným, veľmi ma zaujíma táto správa. Je dobré, že máme túto štúdiu, je to výborná vec. Teším sa eh, na viac informácií od pána Altmana, ale obávam sa, že si to budem musieť sám prečítať. Ďakujem, teším sa na to. Kolega Šimanský. Ja to určite veľmi zaujíma. Áno, ďakujem. Skutočne som sa rozhodol e, zaobrať sa toto správou, pretože zdieľam názor pani Evans napríklad. Toto treba diskutovať. E, diskutovať to treba v silnom politickom rámci. Treba hovoriť o faktoch, pretože je to niečo, čomu sa nedá vyhnúť. Je to proces, na ktorý sa treba pozerať, takže nedáva zmysel zvažovať teraz, e, ktoré otázky sú relevantné. Treba si pozrieť aj odpoveď. Túto štúdiu som si pozrel a všimol som si viaceré pochybnosti kalkulácie, ktoré ste tu uh, predložili, vychádzajú uh, zo štandardov ruskej infraštruktúry. tie sú oveľa nižšie než v Európe. A my sa ideme baviť o Európe. V úniky v Európe sú trikrát nižšie než uh, u nich. A preto vaša matematika sa javí byť zaujatá oblasť, ktorá má byť pokrytá, to je druhá e, oblasť. Samozrejme, že v 90. Rok, e, rokoch e, oblasť, ktorá sa využívala na ťažbu, bola, bola 20 tisíc kilometrov, pretože horizontálna ťažba nebola možná. Dneska je to iné číslo. Nechápem teda prečo, keď sa pripravuje, pripravuje správa 2011, tieto veci sa neposúdili. Samozrejme, Môžeme tu uvažovať o tom, či táto, tento nový typ plynu bude životaschopný na trhu. To si rozhodne trh na nás nie je toto predvídať. Ja som však bol prekvapený vidieť, že trhová hodnota bola odhadnutá na základe informácií, ktoré poskytla ENIA je jeden z najväčších e, e, partnerov Gazpromu v Európe, takže mali by sme byť opatrní. Prečo si vyberáme zdroje pri vyberaní zdrojov? A preto súhlasím, že táto štúdia mala byť pripravená menej zaujatou skupinou výskumníkov, pretože príprava zo strany ľudí, ktorí pripravujú obnoviteľné energie, tak to je veľké riziko, že samozrejme e, nebude to uznané. Je to eh, jedna z, z veľkých typov energie, ale mali by sme byť naozaj opatrní. Je len prirodzené samozrejme, že by sme nedali ani výrobcovi bicyklov vyrobiť štúdiu o autách. A ľudia, ktorí sú v komerčných aktivitách, ktorí robia obnoviteľné energii, rovnakým princípom by nemali robiť takúto štúdiu. Ďakujem. to sú teda obvinenia, ktoré za výbor môžem odmietnúť. Ale i keď skúmajú obnoviteľné, majú takéto právo. Z augustu metán sa o, o, vnašiel v 85% e, v, v Sovie, takže je to určite problém, nielen v Rusku, ale aj v Amerike. Určite téma. Sandrine Bellier za zelených. Merci, monsieur le président. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať eh, sekretariatu parlamentu za to, že umožnili realizáciu tejto štúdie. Je to prvý oficiálny dokument EÚ, kde sa jasne hovorí o e, dopade ťažby týchto brilicových plynov. A vystáva naozaj niekoľko otázok. Hovorí sa o e, Spojenom kráľovstve, bolo pridelených e, do zvláštnym spôsobom 60 povolenia, e, miestni zvolení zastupcovia o tom ani neboli informovaní. Takže prvá štúdia, kde sa hovorí o dopadoch, ktoré môžu byť dosť závažné v niektorých situáciách a taktiež rizika pre EÚ bez e, regulačného rámca. Taktiež e, sa hovorí o skúsenosti, skúsenostiach z USA, kde sa stalo viacero havárií. Ja som tam bola e, minulý apríl v Pensylvánii. Stretla som sa s viacerými aktor, aktérmi. Ropné spoločnosti hovoria, že nie je žiaden problém, ale realita to e, nedokazuje. E, už sú prvé bilancie, či už v Pensylvánii alebo v Texase a bola urobená štúdia e, kongresom a aj e, je už legislatívny návrh, ktorý zakazuje istý postup isté postupy. Neviem, ako by sme my mohli urobiť menej u nás v EÚ. A treba si taktiež uvedomiť, že v USA e, sa spustil skutočný boj medzi tými, ktorí obhajujú čiste finančné záujmy a tými, ktorí chcú ochrániť územie a ochrániť aj obyvateľstvo. E, v štúdii sa jasne hovorí o zdravotných a environmentálnych e, hrozbách Mm, potom sa hovorí aj o nákladovej efektívnosti, ale myslím, že je to dosť jednoznačné. Tie náklady sú príliš vysoké, návratnosť skoro žiadna. A ak aj niektorí hovoria, že spochybňujeme objektívnosť tejto štúdie, tak e, potom to znamená, že pochybnosti prevážia, ale my túto zásadu už dlho uplatňujeme v EÚ, pretože je tu veľa nezodpovedaných otázok, treba eh, využiť všetky existujúce štúdie. Všetci poslanci by mali žiadať o moratórium pre ťažbu brilicových plynov. A ešte sa chcem obrátiť na komisiu, chcem sa jej opýtať na jej uh, názor na takéto moratórium. No a e, nemohol by existovať legislatívny návrh, ktorý by zakazoval hydraulickú fragmentáciu v EÚ. A ak EÚ nevie e, rýchlo konať, tak potom náš výbor by mal vypracovať uznesenie, ktorému by predchádzala parlamentná rozprava. Merci. Um, Jolanda Ďakujeme, pani Hibner. Ďakujem pekne. Nuž. Prezentovaný materiál sa nejaví štú, ako štúdia alebo expertný materiál. V prvom rade to, čo sa tu používa, je čosi, čo by ste v takomto stanovisku normálne nenašli. Tu sa hovorí, že kapacita spracovateľských zariadení pravdepodobne nie je dostatočná. Ale vy viete, aká je tá kapacita. Nedostatočné sociálne zapojenie, to je v rozpore e, s so smernicou. Sociálne angažovanosť je v každej investícii. Sa, javí sa v tejto štúdii vy nemôžete povedať výraz it appears, zdá sa. Musí to byť uh, overené vedou. Vy si myslíte niečo, nie je pravdou, ale to musí byť pravdou. One believes, dom, eh, domnievame sa. Čo to je za výrazy? Očakáva sa. Mohli by byť výsledky. Ďalšia podmienená hm, formácia. To nie je typ jazyka, ktorý nájdete v normálnom vedeckom texte nehody. Máme ich s ropou v, Gol- v Perskom zálive. No, to je v rámci týchto intencií. No, vpisujete, že tie vypadky treba speciálnu identifikáciu. Vy tvrdíte, že ten problémy sa špeciálne musia identifikovať. To platí pre každú nehodu. Vždy tu musí byť diagnóza nákladov problému. A ja si myslím, že väčšina charakteristík tohoto textu nás vedie k domnienke, že to nie je nezaujaté. Nie, nie je známe, či konvenčné alebo iné plynovody by mohli byť zdrojom nehôd. Hluk e, z ťažobných zariadení Pozrite sa na normálne ropné vrty. Takisto pôsob, e, produkujú hluk, tak mi nehovorte, že tento bridlicový plyn po, produkuje extra hluk ak, e, z toho istého zariadenia. Apelujem na vás, ak chcete tento materiál, aby sa považoval za čosi, čo by bolo základom pre ďalšie rozhovory, tak potom musí byť založený na skutočnom nezaujatom výskume. Výskum zo Spojených štátov. No už vy tu píšete, že v Spojených štátoch 2012 budú mať prvé výsledky. Takže na základe čoho ste to pripravili? Na základe čoho máte tieto výsledky? Ako môžete povedať, že tento materiál, že bridlicový plyn je hrozbou, že je, by nemal byť ťažený? Hovoríte na jednej strane, že e, zásoby v Európe sú nevyhnutné, že to nebude mať vplyv na budúcnosť. Niečo nesedí na tomto texte. Ďakujem. Man muss, uh, doch, uh... Predsa len musíme rozlišovať medzi štúdio, ktorá má ukázať problémy, a, a politickými závermi, ktoré krajina, Európska únia, e, príjme táto štúdia nehovorí, že to nesmieme využívať. Oni mali zistiť, aké sú spojené problémy pre životné prostredie. To bolo jej poslaním. O tom práve teda diskutujeme. Edith Estrela. 1,5 minút, kolegovia, som povedal. Neviem, koľký z vás dostanú ešte slovo. V poriadku? Už v prvom rade by som chcela povedať, že si myslím, že táto štúdia bola zadaná koordinátormi a takisto tematické oddelenie si ju vyžiadala. Ale chcela by som vedieť, kto sú štúd- autori tohto textu, ktorý je tuto na stole. Nemá žiaden nadpis, ani žiadne logo. A, ak by sme mali pre, e, veriť e, vieryhodnosť týchto argumentov, by som si želala, aby sa nám títo autory e, predstavili. Je to polemická téma, veľmi aktuálna téma, je to téma, ktorá si zaslúži ísť do hĺbky. A chcela by som poukázať na písomné vyhlásenie z roku 2011, kde ide práve o túto tému bridlicový plyn. Toto vyhlásenie pán Bouvet, ja a pani Korin Lepáš a pani Rauspach podpísali. Bohužiaľ, toto vyhlásenie minulý týždeň prestalo byť platné, takže nebude mať e, praktické dopady. Ja však považujem za dôležité, aby na základe tejto štúdie, na základe vedenej rozpravy, na základe našej potreby túto tému e, prehlbiť. Výbor dáva na, by mal dať po forme uznesenia alebo niečoho na, pro, na program. Pre mňa je každopádne dôležité, aby sme išli do hĺbky. Sú tu negatívne dopady na životné prostredie, na zdravie a občania majú všetko právo vedieť, čo sa deje pri tejto e, forme ťažby. Ďakujem Koordinátori to majú, pokiaľ viem, na programe zajtra. Ďalším rečníkom je Vittorio Prodi. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto štúdia je podľa mňa pravdepodobná alebo dôveryhodná. Samozrejme, musím si ju ešte podrobne preskúmať, ale hydraulická frakturácia kameňa, e, problémy malých e, zemetrasení, únikov metánu. To všetko existuje. A taktiež životnosť týchto vrtov tá je veľmi krátka v porovnaní s konvenčnými vrtmi a na to treba pamätať. Ja myslím na Taliansko. A myslím na lesnícky alebo odpad e, z lesníctva a prostredníctvom pyrolízy by sme mohli vyrobiť e, tretinu našej spotreby plynu. Pozrime sa teda už na súčasné možnosti, na to, čo sa dá využiť bojovať tak proti klimatickým zmenám. A neskôr by sme sa mohli zamyslieť nad niečím odlišným, ale inak tá štúdia sa mi zdá byť dôveryhodná, samozrejme ešte pod e, výhradou podrobnejšieho preskúmania. Ďakujem teraz pán Sonik. Ďakujem pekne stručne. Neviem, prečo pani McGiven povedala že si myslím, že sa nemá konať rozpráva. Nie, ale ja chcem pripomenúť, že rozpráva o 8. marca sme v plene diskutovali o bridlicových plynoch a myslím, že to bude tak aj v budúcnosti. Pretože komisár Oettinger 8. marca povedal, že ťažba bez súhlasu obyvateľstva nebude možná, ale to by najskôr museli občania mať dôveryhodné informácie. A ja chcem pripomenúť, že táto štúdia je zaujatá a je to eh, akýsi je to akási hotová príručka, ktorá hovorí o tom, ako treba ťažiť bridlicové plyny v Európe. A ja chcem citovať komisára Oettingera na záver, ktorý povedal, že bridlicový plyn je niečo, čo prináša nádej, ale má nižšie emisie CO2 ako ropa alebo uhlia. Je to aj flexibilnejší zdroj energie. Ďakujem pekne. Teraz pani Kolárska, Bobinská. Ďakujem pekne. Toto je prvý dokument, ktorý bol vypracovaný na tému bridlicové plyny a preto nemôžete byť prekvapení, že to vylova aj emócie. Zatiaľ nič na túto tému nevieme, ale už je tu návrh, ktorý hovorí o moratóriu, takže sa nedivite, že táto správa je kontroverzná. Ja by som chcela vedieť, či Francúzsko prehlásilo moratórium pre jadrovú energetiku po Fukushime. Nie. A pritom v prípade bridlicových plynov to tak bolo. A je to jednoducho, pretože 80 všetkej energie vo Francúzsku pochádza z jadra. Takže je to zložitá eh, tematika sociálne, ekonomicky, politicky a taktiež to súvisí s našou energetickou bezpečnosťou. Takže keď sa v budúcnosti vypracujú nejaké správy, tak potom by štúdie mali zohľadňovať aj aspekt energetickej bezpečnosti. My stále hovoríme o súvislosti medzi energetikou a klímou a životným prostredím, takže požiadajme komisiu o štúdiu na túto tému, ktorá, kde sa zohľadnia všetky aspekty. Ja nie som inžinierka, takže nechcem e, hovoriť za alebo proti frakturácii a za americké riešenie, ale pán Altman, vy ste párkrát hovorili o tom, že bridlicový plyn je škodlivý pre zdravie. O obyvateľstva. Na strane 35 správy sa hovorí, že odliadnúť od možných dopadov sa nedá skonštatovať súvislosť medzi e, hydraulickou frakturáciou a ohrozením zdravia. Takáto súvislosť ešte nebola zdokumentovaná. Niektorí sa stiažujú na bolesti hlavy, ale ja mám taktiež bolesti hlavy teraz a nemyslím si, že je to kvôli bridlicovému plynu. Áno, máte pravdu, pani Kolárska, musíme všetko zohľadniť. My sme výbor Envy, takže nás zaujíma životné prostredie, výbor ITRE. Počas vypočutia sa asi zaujímal viac o energetickú stránku a správa parlamentu musí všetko obsahovať, ale tu ide o štúdiu, ktorú sme si my vyžiadali. Ďakujem pekne, pán predseda. Mňa trošku e, prekvapuje smerovanie tejto diskusie. My sa často máme vyjadrovať k vedeckým témam a presne o to ide v tomto prípade. Takže my ako poslanci by sme mali aspoň poďakovať vedcom za to, že prídu a odprezentujú štúdiu, eventuálne im položiť otázky, ale asi nie na nich útočiť. Hlavne ak vieme, že na Kornelovej univerzite dospeli k spoloč- podobnému záveru aj v Spojenom kráľovstve e, sa dospelo k záveru, že by bolo vhodné moratórium. Takže by sme mohli mm, asi spochybniť e, naše súčasné smerovanie. Neútočte na e, posla, ale e, hlavne ten vedecký základ a potom politickú interpretáciu. A presne o to ide v politickej diskusie a my, zelení, si myslíme, že táto správa je ďalší dôkaz že teraz ťažiť bridlicový plyn nie je správna vec, ale treba sa poďakovať vedcom za informácie. Ale teraz sa odkloňme od vedeckej rozpravy a to je ale úloha pre komisiu. Keď sa pozrieme na kapitolu 4, o tej nik nehovoril, tak eh, treba povedať, že tam sa hovorí o mnohých nedostatkoch v európskej legislatíve a ja sa pýtam komisie, čo s tým chcete spraviť a ako dopadnú miesta v Európe, kde sa už ťaží brilicový plyn. Myslím, že my ako politici by sme sa presne na toto mali pozerať a neútočiť na vedcov, že e, vysielajú nesprávny odkaz. Niekedy to tak je. Ja ľutujem, ale veda sa nedá odignorovať. Ďakujem pekne. Pani Lukašievská. Ďakujem pekne, pán predseda. Nož, dámy a páni, ja myslím, že environmentálne povedomie je naozaj na e, veľmi vysokej úrovni v Európe a žiadna krajina e, nezačne s niečím, čo by ohrozovalo ľudské životy alebo životné prostredie. Ale s vedcami sa dá diskutovať, ak by totižto neboli pochybnosti, ak by neboli analýzy s rôznymi výsledkami, tak by neboli diskusie. A z diskusí vyplýva, že sú tu e, protichodné názory vedcov. Niekto tu už povedal, že tu e, pôsobí lobby, ktorá bojuje za bridlicové plyny. Ale to treba priznať, energetika to sú veľké peniaze. Ak niekto vyhrá, tak nutne niekto iný prehrá. A to je dôvod, prečo tu máme túto obrovskú aktivitu. Teda to, že sú mnohí proti, aj keď nie sú vedecké dôkazy, že to je nebezpečné. A druhí sú za, pretože to vidia ako budúcu cestu k našej nezávislosti od zdrojov. Ak budeme proti uhliu, bridlicovému plynu jadru, tak sa pýtam, za čo potom sme. Ja som si prečítala túto štúdiu, kde sa v úvode hovorí o možnom vplyve hydraulickej frakturácie na zdravie a životné prostredie. A potom pán Altman povedal, že takýto vplyv je tak na životné prostredie a zdravie, ale v samotnej štúdii sa vôbec jasne toto nepreukazuje. Eh, je tam prípad jednej ženy, ktorá mala nádor, ale ja si nemyslím, že to dokazuje to prepojenie. Ľudia, ktorí žijú blízko eh, veterných mlynov, taktiež niekedy ochorejú. Znamená to, že je tu istá súvislosť a treba zakázať veterné parky teda tie parky, ktoré produkujú obnoviteľnú energiu. Ja myslím, že vôbec nie je treba e, o tom diskutovať bez emócie. Ja som za novú štúdiu podľa možnosti spera iných expertov. Kryton Arzenis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hovoril s Lindou McEwen ja sa pýtam, ako to zapadá do nízkouhlíkového hospodárstva a ostatných európskych politik, ktoré chcú zazelenať e, našu ekonomiku. No a tak, ako povedali ostatní kolegovia, je tu niekoľko nedostatkov to táto správa robí. Najskôr sa na to musí pozrieť komisia. A práve ju by som chcel počuť. Ide aj o krajiny, kde sa tradične ťaží plyn a ropa a pritom nie je žiadna regulácia pre ťažbu bridlicového plynu. Taktiež environmentálne hodnotenie dopadu nepokrýva ťažbu, ktorá nepresahuje 500 tisíc kubických metrov denne. Treba myslieť aj na SVZO2, chemické látky, ktoré sú, nie sú pokryté touto smernicou. Zdá sa, že ich podniky dokonca niekedy nevedome používajú. A potom rámcová smernica, možno, že ju treba prepracovať s cieľom ochraňovať vodné zdroje v kontexte hydraulickej frakturácie. Takže rád by som si k tomuto vypočul komisiu a aj my sa máme nad čím zamyslieť. A treba, ako som už povedal, prepracovať niektoré existujúce nástroje. Kolegovia, čas vypršal a ešte mám šiestich e, rečníkov na zozname a to už naozaj nejde. Ja myslím, že by bolo dobré dať slovo pánovi Altmanovi. Komisia dnes nechcela zareagovať. Myslím, že bude mať ďalšie príležitosti si ju vypočuť. Vy ste dnes počúvali. Takže pán Altman, nech sa páči. Vyjadrite sa k tomu, čo tu odznelo proti vašej štúdii. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ide o kontroverznú tému. Je to samozrejme zaujímavá téma. Z čiste vedeckého hľadiska bolo zaujímavé ju vypracovať spolu s mojimi kolegami. Padli tu otázky o nezávislosti môjho podniku E, treba povedať, že sme vznikli v 82. Máme už skoro 30-ročnú skúsenosť dnes a keď sme vznikli, tak e, cieľom bolo pracovať na otázkach e, udržateľnosti v oblasti polnospodárstva, mobility a tak ďalej. Vtedy sa ten výraz ešte nepoužíval, ale to bol zámer a to sme aj spravili a pracovali sme na konvenčných energiách, zemný plyn, uhlie a tak ďalej. Ja myslím, že sa dá povedať, že sme nezávislí. A ešte jedna vec, o ktorej chcem hovoriť. Hovorilo sa, že máme obchodný záujem na obnoviteľných energiách a to nie je pravda pracujeme čiste ako nezávislí vedci pre všetkých tých, ktorí chcú naše odborné vedomosti. Týka sa to výrobcov e, vozidel, ťažobných e, podnikov na celom svete. Môžete sa pozrieť na webovú stránku. Máme tam naozaj medzinárodných klientov. Mnohí sú dobre známi. Pracovali sme teda pre mnohých vrátane európske inštitúcie, národné, regionálne vlády v celej EÚ. Takže podľa mňa naozaj nie je e, na mieste spochybňovať našu neutralitu a potom ste dostali aj ten anonimný dokument. Môžete sa na pozrieť. Mňa teší, že sa niekto takto podrobne pozrel na podnik s 20 zamestnancami. Takže my nie sme, e, nemáme obchodné záujmy. A ešte jedna vec, ktorá sa týkala údajov, ktoré sme použili, hlavne trhové hodnoty, čerpali sme z nemeckej E, firmy E.ON, ktorá je prepojená s Gazpromom. My sme nechceli hodnotiť obchodné príležitosti a pokiaľ viem, ani sme to nerobili. Takže prosím, nechápte to tak, že e, ide o ekonomickú analýzu. My sme ani nechceli zistiť, či by to vlastne dávalo zmysel, aby podniky v Európe ťažili E, nekonvenčný, teda bridlicový plyn. O to nám nešlo. No a všetko ostatné, čo sa dnes povedalo, tak vedzte, že som k dispozícii na ďalšiu diskusiu na tému údaje, ktoré sme použili, z závery, ku ktorým sme dospeli a aké odporúčania sme vypracovali v štúdii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, kolegyne. Myslím, že táto diskusia bola užitočná. Bol to taký prvý krok na našom výbore. Uvidíme, ako budeme pokračovať. Kolega Sonik mi hovorí, že bol vypracovaný dokument e, tých polských vedcov. Myslím, že sekretariát to e, ešte raz môže zosumarizovať body 18-19 musíme presunúť na zajtra. Myslím, že času bude dosť. Ďakujem za vašu dnešnú účasť a týmto končíme. Dovidenia. Okay. Thank you.